Už je nás tu 5, tak môžeme začať. V prvom rade mm, vám musím oznámiť výsledky rozhodnutí koordinátorov, čo bude asi šialene nudné, ale musím ich prečítať do zápisnice, takže dávajte pozor. Dnes ráno sme prijali rozhodnutie Eh, týkajúce sa programov, potom sú tam uh, schôdze týkajúce sa Afrického týždňa, to bude v novembri, potom budú uh, bude tam rozhodnutie k petícii o vysokorýchlostnom rýchlostnom vlaku medzi Madridom a Mursiou, potom tam bude petícia týkajúca sa Dánska, to bude na programe ďalej ešte boli veci ďalšie schválené. Mm, čo sa týka správ a stanovisk, tam sme sa rozhodli, že predložíme stanovisko k novému legisla- novej legislatívnej správe AFKO o revízii e, iniciatívy, teda nariadenia o Európskej in- občianskej iniciatíve. A takisto chceme aby sa uplatnilo pravidlo 54. E, nápadnuté odporúčania, to bolo uzavreté podľa môjho návrhu, takže 0397 0400 0431, tie budú uzavreté a petícia 0499 bude prehlásená za prípustnú a hneď bola aj nepripustná a hneď bola uzavretá. Ďalšie zistovacie misie jedna v prvom pol roku 2018 počas zeleného týždňa. Takže vo februári pôjdeme do Budyšína a do Lužickej oblasti v Nemecku. A ak dostaneme výnimku, ehm, budeme mať ďalšiu misiu mimo eh, zeleného týždňa, takže to by bolo potom štvrtok, piatok. No a čo sa týka verejných vypočutí, budeme mať vypočutie o endokrinných disruptoroch a aký majú dopad na zdravie životné prostredie. To bude na jar roku 2018. A pozveme aj výbor Envy, aby sa pripojil na eh, toto vypočutie ešte bude, e, budú nebezpečné, alebo teda neisté podmienky zamestnávania, to bude v novembri, máme aktualizovaný program, aktualizovali sme teda aj e, informácie pre sekretariat, aby popracovali na programe. Čo sa týka príspevku do spoločného vyhlásenia parlamentu, dohodli sme sa, že sekretariat vypracuje návrh e, hneď po zverejnení pracovného programu komisie k niekoľkým kľúčovým témam. Koordinátori boli informovaní o E, stretnutí e, siete včera, takisto o stretnutí klastrom s komisármi a potom teda bežná schodza SCC. O tom som podala aktuálne informácie a ďalej sme sa rozhodli, že požiadame štúdiu o e, tzv. FATK, to je daňová zhoda na zahraničných účtoch a ostatné bolo odložené na ďalšiu schôdzu koordinátorov, takže toľko. Ehm, nuž a teraz eh, k tej návšteve v Madride, ktorá bola tohto roku v máji. Jude Curtin Darling eh, bola šéfkou delegácie a dávam vám slovo. Máme tu aj predstaviteľov zo Španielska a zástupcu komisie. Takže Jude, nech sa páči. Ďakujem pekne, Cecília. Svoju pôvodnú správu k tejto misii som dala 30. mája vo výbore, pár dní potom, ako sme sa vrátili z Madridu. No a všetko e, som to mala česte v pamäti. Boli to naozaj veľmi intenzívne dva dni, ktoré sme strávili v Madride. E, skúmali sme tie historické prípady údajného e, odoberania novorodeniatok z nemocníc a ďalších zdravotníckých zariadení, e, teda k takýmto únosom dochádzalo v dlhom období a mali sme tam veľa petícií k tejto situácii. V tejto správe som vyzvihla že to bolo veľmi intenzívne, veľmi emocionálne táto misia. Škandál ukradnutých e, tak v Španielsku po občianskej vojne, počas e, diktatúry. To uznali všetci aktéry, s ktorými sme sa stretli, aj keď tam boli jasné rozpory medzi rôznymi orgánmi, obeťami, novinármi a právnikmi, rozpory týkajúce sa počtov dotknutých e, ľudí týmto škandálom, či dochádzalo k nejakému institucionálnemu pašovaniu týchto detí, alebo či to boli len nejakí jednotlivci, ktorí e, takto konali. Či sa urobilo dosť na vyšetrovanie týchto e, údajných únosov a či sa dosť urobilo na podporu obetí. E, to je otázka právnej podpory, psychologickej podpory dotknutých e, osôb. A od konca mája sme teda pracovali so sekretariátom a ďakujem eh, Karoline eh, na sekretariate Petty. Veľmi intenzívne sme pracovali, zostavili sme teda návrh správy, ktorú by mohli všetky strany eh, zúčastnené na tejto misii schváliť. V zásade ide o to, aby sme verbatým vlastne uh, zostavili všetko v tejto správe, čo sa len dá zahrnúť, eh, všetky detaily. Takže chceme naozaj podať správu o rôznych stretnutiach, ktoré sme mali na ministerstve spravodlivosti so, eh, so církvou, ombudsmanom, poslancami s predkladateľmi petícií, e, so skupinami obetí, s investigatívnymi e, právnikmi, ktorí sa teda e, zaoberali vyšetrením týchto prípadov. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu medzi členmi tejto misie a takže so súhlasom všetkých sme vypracovali správu o tejto misii a stanovili sme niekoľko odporúčaní, vlastne 15 odporúčaní tu máme v návrhy návrhy odporúčaní, ktoré e, sme si teda prediskutovali, pozmenili a dohodli. Ale než vstúpime do diskusie o tých odporúčaniach, e, sú tam ešte e, odporúčania týkajúce sa bezplatného testovania DNA a tak ďalej. Má sa urobiť veľké vyšetrovanie toho, čo sa udialo v týchto prípadoch je tam odporúčanie smerom na španielskú církev, ako môže otvoriť archívy, e, sprístupniť svoje archívy obetiam, ako vyšetriť e, osudy rodin, rodinných príslušníkov. A než sa pustíme do diskusie o týchto odporúčaniach, chcela by som na záver naozaj vzdať hod predkladateľom petície, ktorých sme tu mali vo výbore. Myslím si, že zohrali kľúčovú úlohu aj v našej misii do Madridu Niekoľkých eh, sme stretli v Madride a naozaj treba eh, si uctiť ich eh, utrpenie a ich kampaň. Mnohí z nich roky, roky kládli tie najzákladnejšie otázky, že čo sa stalo s ich milovanými, či to bolo dieťa, či to bol súrodenec, či to bol rodič, ktorého sa snažili nájsť, keď zistili, že boli adoptovaní pochybným spôsobom a ich príbehy by sme mali niesť si so sebou, keď budeme pracovať na tejto správe a mali by byť naozaj vždy na pamäti, keď budeme túto správu pozmeňovať, keď uh, budeme ju predkladať Európskemu parlamentu, pretože to všetko sa udialo naozaj pri obrovských uh, osobných uh, obetiach. E, napríklad jedna z predkladateľiek povedala, že sa bojí, e, že umrie nie v dôsledku veku, ale na zlomené srdce. A možno niekedy to znie až prehnanie, ale ide naozaj o životy reálnych ľudí, o ich utrpenie a smútok. A oni potrebujú odpovede. A čokoľvek my dokážeme získať, aby sme pre nich získali nejaké odpovede, to je dôležité. Takže teším sa na sfinalizovanie tejto správy, čiže uh, to by malo zodpovedať ich očakávaniam a malo by to viesť k ďalšej fáze dialógu s verejnosťou a s, s cirkevnými orgánmi v Španielsku. Ďakujem pekne. Ďakujem. A tiež chcem počiarknúť vďaku sekretariátu, ktorú ste aj vy vyzvili. Karolina naozaj odvedla vynikajúcu prácu. V mene výboru chcem vám, Jude, poďakovať za zrealizovanie tejto naozaj veľmi citlivej misie s podporou kolegov a naozaj s potrebnou citlivosťou. E, takže naozaj e, ďakujem za preukázanú úctu vo vš- ku všetkým, ktorí sa na tom procese podielali. Takže, ktorí poslanci by sa chceli k tomuto vyjadriť? Máme tu tieňových spravodajcov, pani Pitera. Chceli by ste sa ujať slova? Podzielam y, opinię pani przewodniczącej. Ďakujem. Zdieľam názor pani predsednička, že to bola veľmi ťažká návšteva plná rozporu plných informácií, ktoré sme dostávali. A preto si myslím, že by sme e, mali upustiť od nejakých veľmi vyhranených pozícií a nemali by sme e, niekoho posudzovať. Ako ste jasne naznačili, čo sa týka počtov a podmienok, naozaj samotná povaha tejto praxe je veľmi ťažká. Možno tam boli nejakí takíto jednotlivci a možno aj naozaj zločinecké siete, ktoré takto konali možno Ehm, z toho boli aj nejaké finančné zisky, možno sa aj nemocnice vybudovali z tých adopcií, takže naozaj veľa informácií sme dostali a všetko je to veľmi ťažké rozhodnúť sa. Musíme si zachovať veľmi vyvážený prístup. Máme pár informácií, A e, pokiaľ to španielské orgány nevysvetlia, nebudeme môcť povedať, že čo treba robiť. Potrebujeme všetky fakty. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. Nevidím tu nikoho z delegácie. A ah, teraz Eleonora, nech sa páči. A potom pani vypnutý mikrofón. Sí, grazie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som veľmi rada poďakovala za prácu a za správu eh, našej kolegyni. A ja len potvrdím, že naša spolupráca bola skutočne výborná. Ten návrh, o ktorom eh, dnes diskutujeme, odráža eh, vo veľkej miere aj moje dojmy z návštevy a dúfam, že sa nám podarí ešte zajsť ďalej a dopodrobná rozpracujeme obsah našej návštevy. Aj ja som zaznamenala pomerne e, veľké rozpory. Nevždy sa tie stanoviská zhodovali, keď sme sa stretávali s orgánmi a to treba mať naozaj na pamäti. Stretli sme sa s mnohými predkladateľmi, stretli sme sa s nimi, diskutovali sme a musíme uznať, že naozaj stojí čelia veľkej, veľkej výzve, pretože španielské orgány nie sú, nie sú akoby schopné im poskytnúť e, náležitú podporu a už vôbec nehovoriac o proaktivite. Z môjho pohľadu mi dovolte zdôrazniť zo pár bodov. Samozrejme, potom v rámci pozmeňujúcich návrhov sa dostaneme do podrobností. V prvom rade pokiaľ ide o medzinárodný právny rámec, pochopiteľne Španielsko pristúpilo k tomuto právnemu rámcu, musí ho rešpektovať, najmä mám, mám na mysli právo detí a tak ďalej, teda všetky súvisiace dohovory, ehm, ochrana osôb, ktoré nútene boli odlúčené od rodičov a tak ďalej pokiaľ ide o prípady ukradnutých detí, tých stolen babies, e, ktoré boli zaznamenané počas éry frankizmu a po nej všetci tieto prípady musia byť e, definované ako, ako, ako zločiny proti ľudskosti. A to je podľa mňa veľmi dôležité a to treba zdôrazniť. Podľa môjho názoru tieto trestné činy treba považovať aj za súvisiace trestné činy. Uh, je, je zrejme, že nešlo o jednu osobu, ale o viacero osôb, ktoré organizovali tieto trestné činy. Španielsko by malo, malo by ratifikovať dohovor OSN, pokiaľ ide o neuplatňovanie um, premlčacej doby v prípade vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Určite by to veci uľahčilo a treba, ako hovorím, tieto trestné činy uznať ako činy voči ľudskosti. My sme počas našej misie požiadali o informácie španielské orgány. Pýtali sme sa, aká je situácia s implementáciou odporúčaní ehm, OSN, ktoré boli predložené v roku 2014 španielským orgánom. No a my sme na túto moju veľmi presnú otázku nezískali nikdy odpoveď. Záverom, tie prípady odsudzených detí um, sa vyšetrujú, ale um, uh, sa vyšetrujú, ale bola to práve OSN, ktorá, ktorá, sa, ktorá predložila odporúčania, pokiaľ ide o um, o španielskú legislatívu a moja kolegyňa už e, hovorila o týchto aspektoch, pretože potom je tu ešte ďalšia séria úvah, ale hovorím, potom pri predkladaní pozmenujúcich návrhov sa budeme podrobne vyjadrovať k jednotlivým záležitostiam. Ďakujem pekne. Teraz, e, kolegovia, viem, že každý by sa chcel k tomu vyjadriť, ale pokúsme sa počúvať sa navzájom a neopakovať všetko to, čo už povedal kolega pred vami. Pokúste sa byť čo najstručnejší. Pani Ždanoka, ďakujem, budem nesmierne stručná v prvom rade. Ďakujem e, predsedničke delegácie. Už povedala tie hlavné body plne súhlasíme s tou vysvetľujúcou časťou správy. Dáme pozmeňovacie návrhy k druhej časti, čo sa týka odporúčaní. A hlavnú nezodu vidím v tom, že či to bolo teda náhodné alebo systematické. správanie orgánov a je to veľmi citlivá politická záležitosť. Moja pozícia je, že to bolo systematické a treba to takto posudzovať. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pani Albiol. Ďakujem. V prvom rade by som rada vyjadrila vďaku našej pani predsedkyne misie a ďakujem aj za všetku prácu, ktorá bola odvedená na návrhu správy a ďakujeme aj za jej aktívnu úlohu pred, počas a po e, misii do Španielska a ďakujem jej aj za to, že sa stretla s predkladateľmi, s asociáciami, obeťami a za celú prácu, ktorá prebieha e, za cieľom vyriešiť tento problém, ktorý vyriešený dosiaľ nebol. Myslím si, že misia bola úspechom z toho pohľadu, že sa nám podarilo e, zaradiť na politickú agendu otázku odsudzených detí a vďaka výboru PETI, ale ja si myslím, že to je dôležité takisto zdôrazniť, Takisto je dôležité, aby správa zdôraznila, prečo predkladatelia prišli až za parlamentom, prečo prišli až sem medzi nás. Prišli sem preto, lebo sa cítili opustení, pretože sa nič nedialo, e, jednoducho žiadna pomoc im nebola poskytnutá, španielský štát nevyšetril túto záležitosť. Ehm, jednoducho nič sa nezisťovalo, na ich problémy sa nereagovalo a to vlastne priviedlo predkladateľov až do Európskeho parlamentu. Samozrejme, ak by v Španielsku boli veci fungovali správne, tak predkladatelia by nepociťovali potrebu prísť až sem do Bruselu. A to sa nám zdá byť veľmi, veľmi dôležité zdôrazniť. Predložíme aj nejaký pozmenujúci návrh. E, španielský štát nekonal tak, ako mal e, a e, Mm, a to nie, že by sme to hovorili my, ale to 7. septembra vyslovila aj pracovná skupina, pokiaľ ide, e, pracovná skupina OSN. Čiže e, tam je dôležité povedať, že tu, tu nejde len o asociácie obetí alebo predkladateľov, alebo že to povieme my, ale e, bol to výsledok pracovnej skupiny OSN, k, ktorá pracovala na téme nútených zmiznutí. Čiže majú, mali ten istý názor ako my. Určite predložíme aj pozmenujúce návrhy, predložíme návrh, e, budeme pracovať podobne na niektorých otázkach ešte. E, je zrejme, že išlo o systematickú prácu, že to bolo organizované a nie je to len otázka, že prečo sa tak, teda je to vlastne otázka, prečo k tomu mohlo dôjsť a to počas tak dlhej časovej lehoty. Ešte by sme radi potom doladili ďalšie záležitosti, ako napríklad to, že dôkazy banky DNA by mali byť bezplatné pre všetky, pre všetky potenciálne obete a poukazujeme tam na úlohu e, cirkvy, e, chceme, chceme, hovoriť, chceme hovoriť o jednotlivých kritériách, chceme, aby nebola premlčacia doba a tak ďalej. Chceme, aby bol, bol zriadený úrad špecializovaného sudcu, ktorý by sa venoval tejto téme, týmto činom. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme autorke. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Rosa. Naozaj len stručne. E, Žud, gratulujem k tvojej práci. Očakávam, že aj ja predložím nejaké pozmeňujúce návrhy, ale samozrejme e, pri zachovaní ducha e, tvojej správy a myslím si totiž, že správa je vyvážená Uvidíme, ako budú vyzerať e, pozmenujúce návrhy. E, nemalo, nemala by to byť správa, ktorá by nejakým spôsobom atakovala politické strany alebo církev a tak ďalej. Čiže e, predložíme návrhy v tomto smere, ale bez toho, aby sme nejak uberali významu alebo teda tej orientácii, ktorú nastavila žud. Pokiaľ ide o misiu, či to bolo organiz- našu návštevu, či už išlo o organizovanú záležitosť alebo nie e, s odsudzenými deťmi, nuž e, Ide o činy, ktoré sa odhrajú na rôznych miestach v rôznom čase a prokuratúra dospela k názoru, že to organizované nebolo. Uh, ale ja, keďže sudkyňou nie som, ani vec nevyšetrujem, nerada by som nahradzala preto žiadneho sudcu alebo justíciu, vyšetrovateľov. E, ja si myslím, Eh, a verím, verím v nezávislosť španielského súdnictva. Už nám súd povedal, že o sieť nešlo, tak eh, neviem určite. Eh, nechcem to ja sama rozhodnúť a nechcem ísť voči tomu, čo uviedli nezávislí sudcovia v Španielsku, ktorí povedali, že, že, že nešlo o sieť. Čiže, čiže nie som sudkyňou, som poslankyňou a riadím sa tým, čo povedala Jude. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za vypracovanú správu. I'm happy that... Ach, Som taká šťastná, znie to tak. Znie to celkom rozumne, môžeme sa dohodnúť eh, na tom, čo bolo uvedené, čo bolo načrtnuté zo strany vedúcej delegácie. Myslím si, že aj eh, z voči predkladateľom petície e, je to teraz na slubnej ceste. Myslím si, že sa to uberá dôstojným spôsobom. E, mali by sme teda naďalej prejavovať e, čo najväčšiu úctu ľuďom, ktorí si už toho naozaj veľa utrpeli v dôsledku týchto udalostí. Som veľmi rada, že sa na tomto všetci zhodneme. Máme tu dnes aj zástupkyňu komisie Margaret Tweed. Mm, mohli by ste nám eh, možno načrtnúť, ako sa presne vyslovuje vaše priezvisko? Ďakujem pekne. Je to v poriadku. V, u nás v Írsku sa to vyslovuje Tut. Ale som zvyknutá na rôzne verzie. Ďakujem za túto veľmi e, zaujímavú, aj keď eh, otriasajúcu obsažnú správu v snahe podporiť obete a práva obetí. Ja som eh, si to prejednala aj s kolegami, ktorí majú na starosti smernicu 2012-29. Je to smernica o právach obetí. Myslím si, že naposledy, keď sme hovorili o tejto veci, bolo to v septembri 2015. 15. novembra 2015 Smernica o právach obetí nadobudla účinnosť, e, teda moji kolegovia tvrdia, že táto smernica sa môže vzťahovať aj na ten prípad, e, ak trestné konanie, ktoré zahrňa aj vyšetrovanie, prebehlo po dátume transpozície, teda 15. novembra 2015. Teda v praxi to znamená, že obete týchto zločinov aj keď týmto zločinom došlo už veľmi dávno, by mali mať nárok e, uplatniť si tieto práva na základe smernice. Vrátanie práva na informácie, e, práva na pomoc a podporu presne podľa svojich individuálnych potrieb. Taktiež e, sa príslušná kolegyňa vyjadrila, že to sa stiahuje na všetky konania a vyšetrovania, ktoré prebiehajú v tejto veci. Napríklad sa tu spomínajú prípady E, kde sa predlžili žiadosti v roku 2016, ďalej prípady z roku 2017 a tiež sa tu spomína celý rad otvorených konaní na strane 13. E, na toto všetko sa smernica vzťahuje. Teda na všetky konania, ktoré teraz prebiehajú, obete si môžu uplatniť svoje práva na základe smernice. Nie je však možné spôsobovať medzery v konaniach eh, pred 15. Eh, novembrom 2015. To je eh, dosť užitočná informácia, povedala by som. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vyjadrenie a týmto vlastne získame lepší prehľad aj o celej problematike a zohľadníme to aj pri našich reakciách k tejto veci. aj v stanoviskách eh, našim predkladateľom týchto petícií. Myslím si, že to nám naozaj veľmi pomôže. Teraz prejdeme ďalej. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlasil o slovo v tejto chvíli k tomuto bodu a preto by som chcela všetkých informovať, že lehota na pozmeňovacie návrhy k odporúčaniu iba uplynie 18. októbra na budúci týždeň v stredu o 15. hodine. Hlasovanie je naplánované 22. novembra, teda na našej ďalšej schôdze výboru. Jude, chceš sa ešte ujať slova? Ďakujem. Chcela by som sa len poďakovať kolegom za spoluprácu za takého kolegiálneho ducha. Ako si už povedala Cecília, je to mimoriadne citlivá záležitosť a tiež je to veľmi nabité emóciami. Myslím si, že predovšetkým musíme mať na pamäti a na mysli všetkých tých, ktorí tým utrpeli, matky, otcov, bratov, sestry, ktorí sa stretli v Madride, ktorí boli aj tu na schôdzi nášho výboru osobne pri predkladaní petície. Oni sa snažia nájsť odpovede na otázky, ktoré ich e, trápia už celé roky. Myslím si, že na toto by sme mali v prvom rade pamätať. Dúfam, že kolegovia sa budú snažiť e, stavať k tomu naďalej konštruktívne, aby sme sa spoločnými silami dopracovali k takej správe, ktorá splní ich očakávania. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme za všetko vynaložené úsilie. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Myslím, že už tu máme prítomných predkladateľov e, petície 1525. Už sú všetci tu. Srdečne vás vítame. Teraz sa teda budeme venovať nevyriešeným vraždám, ktoré spáchala teroristická skupina ETA v Španielsku. Veľmi rada e, teraz privítam celú skupinu predkladateľov petícií. Veľmi rada vám dám hneď slovo. Najskôr predkladateľom petície pán Rodriguez Arias a pán Portero de la Torre. Dávam vám slovo na 5 minút každému a potom bude možnosť vypočuť si aj ďalších, eh, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. Nech sa páči. Sí. Buenas tardes. Dobré popoludne. Dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne, as- asociácia dôstojnosť a spravodlivosť pred vás dnes predstupuje, pretože pretože 79 prípadov spáchaných vražd zo strany teroristickej organizácie OTA ehm, je stále nevyriešený. Hovoríme o takmer polovici. Ide o 44 spáchaných vražd ktoré dosiaľ neboli vyriešené. Hovoríme o 370, takmer 379 rodinách, ktoré, ktorým, ktorým sa nedostalo spravodlivosti a po dlhé roky. Ne, bez akejkoľvek súdnej ochrany a to je v rozpore článkami 2 a 47 Európskej charty ľudských práv. Toto všetko je výsledkom rozličných anomálnych situácií, ktoré porušujú chartu základných práv únie. Poprvé, ide o neuplatnenie zo strany špa- španielských orgánov ministerstva spravodlivosti samotnej judikatúry, ktorú uznáva Najvyšší súd Španielska a trestného kódexu, ktorý umožňuje stíhať a súdiť šéfov ETI um, uh, za každú z tých z 379 vražd. Hovoríme o doktríne organizácie SERSAV, to je, to je, to je doktrina, e, ktorá bola e, pripravená zo strany španielského akademika a, španiel, e, a nemecký tribunál ju opakovane uznal a uznávajú aj španielský kódex a táto umožňuje konať voči tým, ktorí spáchali tieto skutky a tým, ktorí naozaj spáchali tento akt, či teda či už je to ten, ktorý naozaj spáchal tento akt, alebo ktorý ho nariadil. Štát mal konať voči všetkým vykonávateľom, tým, čo strieľali, tým, čo, eh, tým, čo podložili bomby a proti tým, ktorí naozaj vládli organizácii a ktorí boli kľúčoví pri organizácii týchto vražd. Samotná španielská národná polícia a Guardia Civil identifikovali tých, ktorí boli najvyššími šéfmi teroristickej organizácie. A tu vám práve odozdáme ešte jeden dokument, ktorý je správou, ktorá identifikuje všetkých týchto šéfov organizácie ETA a identifikovali sme ich jeden pod, jedného po druhom. Ale i tak justícia neotvorila e, žiadne vyšetrovanie voči žiadnemu z týchto šéfov. E, nevzťahuje sa na týchto 79 obetí články 2 až 37 charty. Nemajú ako e, európsky občania právo na efektívnu ochranu v zmysle článku 47. Nema, nemalo, nemalo by ich chrániť právo článok 2 charty a nezabúdajúc pritom na e, elementárnu povinnosť všetkých štátov chrániť svojich občanov po druhé, môžeme preukázať, že okrem toho, čo bolo uvedené, španielský štát zlyhal počas e, samotného vyšetrovania týchto 379 prípadov. Došlo, došlo k zlyhaniam, e, nedbanlivosti pri niektorých e, súdnych spisoch. Opätovne to preukážeme. Dnes mám to v ruke so sebou, takisto, nový dokument, ktorý to potvrdzuje. Je to oficiálny, je to of, of, je, mám tu oficiálny certifikát justičných orgánov Španielska, ktorý preukazuje, že zničenie niektorých spisov je časťou probléma. V Španielsku sa to eh, existuje, existuje to v niektorých prípadoch a v tom a hovorím eh, predložíme vám tento dokument. Ešte, a to nie je všetko samozrejme, uh, už končím. Uh, o čo nám ide? Ide nám o to, aby došlo k dôkladnému vyšetreniu všetkých týchto prípadov. Preto žiad, žiadame, aby sa, aby sa situácia zanalizovala a prosíme poslancov parlamentu, aby prišli k nám do Španielska, aby sa zišli s obeťami, aby sa zišli s orgánmi španielskými takým istým a že, tak ako, tak, tak ako poslanci parlamentu navštívili Španielsko, keď e, analyzovali situáciu, pokiaľ ide o odsudzené deti, tak ako sa tu hovorilo dnes. Um, prosím, aby ste nám pomohli. Ešte vám musím povedať jednu vec. Dnes sme tu za skupinu obetí terorizmu. A máme e, skupinu štyroch, máme tu štyri rodiny, a tu tieto tu dnes predniesli a svoju situáciu, ako neboli tieto vraždy vyšetrené od roku 1973 až roku 2009. Ja som, ja som obeťou terorizmu. Môjho otca zavraždili v roku 2000. Ja som obeťou terorizmu. Môjho otca zavraždili, ale, ale v v našom prípade došlo k odsúdeniu. Existujú však iné osoby, iné, iné obete, ktoré sú tu dnes s nami, ktoré také šťastie nemali. A žiadame len o jediné. Skutočne španielský štát na základe charty základných ľudských práv Európskej únie e, musí konať. A teraz e, udelím slovo jednému z týchto e, postihnutých. Je to Inigo Pascual. Nech sa páči. Dobré popoludne. Veľmi pekne ďakujeme za to, že, že, nás, že ste nás vypočuli, že ste nás pozvali eh, medzi vás. Pred pár týždňami, 5. mája, um, ehm, 1982 môj otec Angel Muchika ma mi, ma zavolal do svojej kancelárie a vybral zo šuflíka list, ktorý mal schovaný pod oblečením a dal mi prečítať tento list a zdalo sa, a, a bol to tretí list, ktorý mu poslala ETA, v ktorom mu povedala, že pokiaľ, pokiaľ neupustí od svojej práce ako, ako, ako riaditeľ výstavby jadrovej elektrárne na, na severe Španielska a ak sa nezastaví táto výstavba, tak ho ETA zabije. My sme, my by sme nemali ani predstavu, či sa tak udeje, ehm, ale musím povedať, že rok predtým e, zabila ETA jeho kolegu. Môj, môj otec sa ma následne potom spýtal, čo by si urobil ty, Inigo? A ja som mu povedal, nuž, no, čo sa, čo sa dá robiť. Zastavte, zastavte výstavbu, urob, čo sa dá, okamžite. No a on mi odpovedal, E, presne týmito slovami. Nuž nie, neurobím tak. Neurobím tak a to z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože pretože mám rád to, čo robím a po druhé, pretože ma to stálo veľa, než som sa sem dopracoval. Ako hovorím, následne prešlo niekoľko týždňov. Teroristi z ETI, konkrétne štyria, um, vystúpili z auta, a zastrelili môjho otca viac než 24 gulkami, no a bolo to ráno v máji a ja som vedel a bol som pri tom. Stálo ma to veľa síl, aby som sa vrátil domov a povedalo to mojej mame a mojim sestram. E, naozaj to bolo ťažké nechať ho tak ležať na zemi um, zavraždeného. O pár hodín prišla do nášho domu polícia a povedala mi, eh, položili mi isté otázky, ukázali mi viac ako možno 100 otáz, možno 100 fotografií, aby som identifikoval teroristov a pamätám si, čo mi povedali, netraf sa, Inigo, dostaneme ich a da, um, pošleme ich do väzenia. 35 rokov po dnes uh, nevieme, kto zavraždil môjho otca a eh, samozrejme nikto vo väzení nesedí. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás vypočuli. Sme tu, sme, sme tu obete e, prítomné. E, z časových dôvodov som vystúpila ja, ale sú tu aj kolegovia, e, ktorých, ktorých rodinní príslušníci takisto zahynuli rukou Ety. Ja sa cítim európsky, oveľa európskejší, než si dokážeme predstaviť. A Mm, som rád, že Španielsko je súčasťou EÚ a preto som sa odvážil vás požiadať, aby sme bojovali proti beztrestnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vaše svedectvo. Uh, Veľmi to nami pohlo, sme veľmi znepokojení. Naozaj eh, ste nás oslovili nielen ako politikov, ale ako ľudí. A vidím eh, tu zo svojho miesta, že ľudia sú naozaj pohnutí tým, čo počuli. A je ešte smutnejší, že nie ste v tejto situácii sám a že e, zrejme e, panuje istá kultúra beztrestnosti, voči ktorej musíme bojovať. Vidím, že mnoho rečníkov sa prihlásilo o slovo, kolegovia sa chcú vyjadriť, ale ešte predtým, ako im dáme priestor, by som chcela dať e, slovo zástupcovi komisie, pán Blumsma. A potom snažme sa mať na pamäti ten príbeh, ktorý sme si práve vypočuli. Nesnažme sa byť k sebe príliš tvrdí, snažme sa pochopiť e, situáciu predkladateľov petície, ktorí naozaj prišli o svojich blízkych. Takže komisia, nech sa páči, má slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem. Vážni poslanci, vážni predkladateľa petície, Hovoríme tu o mnohých nevyriešených prípadov vražd. Títo predkladateľe petície s pomocou Európskeho parlamentu sa snažili o to, aby sa páchatelia dostali pred spravodlivosť. Chcel by som predniesť dve poznámky. Poprvé, podľa zákona otázka toho, či niekto je vinný alebo nevinný z trestného činu je otázka, na ktorú môže odpovedať len príslušný členský štát Európskej únie. Vyplýva to z článku 72 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje, že členský štát samotný je zodpovedný za eh, zachovanie práva poriadku a zachovanie vnútornej bezpečnosti vo svojej krajine. Ja chápem, že to je nie, nie je predmetom záujmu prekladu petície. Musím však informovať, že európske inštitúcie nemajú kompetenciu zasahovať do dennodenného priebehu eh, systému trestnej spravodlivosti v členskom štáte Európskej únie. Ďalej moja druhá poznámka sa týka obeti terorizmu. Eh, na tomto komisii totiž veľmi záleží na to, aby sme posilnili práva obeti terorizmu v celej Európe. Európska únia prijala smernicu o kompenzáciách z roku 2004 a v roku 2012 tiež smernicu o právach obetí, kolegyňa ju už spomenula. Tento rok Európska únia prijala tiež smernicu o boji proti terorizmu, ktorá stanovuje okrem iného na to, aby obete mali e, nárok na mimoriadnú podporu okamžite po útoku, ale aj v prípade potreby neskôr. Komisia zorganizovala seminár ktorá má v pláne zorganizovať seminár s cieľom zajistiť čo najsprávnejšiu transpozíciu predtým, než smernica sa dostane do praxe na budúci rok na jeseň. E, ešte stále zvažujeme ďalšie možné opatrenia, aby sme zvýšili e, právo na ochranu obeti terorizmu a tiež na ich odškodnenie. Ďakujem pekne. Chcela by som všetkých ešte upozorniť, že Európsky parlament pred niekoľkými týždňami prijal rozhodnutie vytvoriť osobitný výbor, ktorý sa zameriava na otázky boja proti terorizmu. Snažíme sa teda všetci prečiniť o to, aby sa veci hýbali. Isté, že vám to vašich blízkych už nevráti, ale aspoň budeme eh, schopní do budúcna sa lepšie vysporiadať s takýmito situáciami. Aspoň snáď. Eh, teraz dám slovo najskôr riadnym členom výboru a potom náhradníkom. Takže najskôr pani Beatriz Besera. Gracias, presidenta. Ďakujem veľmi pekne. E, pani predsednička, vítam všetkých, ktorí medzi nás prišli, vítam všetkých predkladateľov, obete. Ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí prišli na zasadnutie dnes. E, už e, je to niekoľko mesiacov, e, čo o tom diskutujeme, o tej, či, či diskutujeme a e, dohodli sme sa, dohodli sme sa a myslím si, že prevládol zdravý rozum. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem Rose ešte raz, ďakujem za, za toto rozhodnutie, rozhodnutie ponechať túto petíciu otvorenú, pretože musíme počúvať, musíme náčúvať, musíme byť schopní um, musíme byť schopní, musíme zabezpečiť, aby sa právo na petíciu naozaj plne dokázalo uplatniť. Um, treba povedať, že boj proti terorizmu a stíhať zodpovedných znamená e, znamená aj reagovať na potreby obetí a je, je, to, našou, je to v našej zodpovednosti. Vyriešiť, vyriešiť e, tieto trestné činy je potrebou, potrebou pre obete tých, týchto trestných činov starať sa o obete a zabezpečiť, aby, aby, aby sa vyšlo v ústretí ich potrebám. Um, Hodnoty, proti ktorým teroristi bojujú, sú dnes silnejšie ako kedykoľvek predtým. Ide ale aj o mm, právne záväzky Európskej únie a medzinárodného práva. Ja by som chcela vyslať e, odkaz v súvislosti s tým, čo uviedla komisia, pokiaľ ide o to, že ide o, o definíciu mm, prof, právomoci štátu, členského štátu, áno, ale tu nejde len o to, že tu ide o, vyri- o vyriešenie prípadu justíciou. Ide tu aj o právo obetí, na to nezabúdajme. Uh, hovorilo sa o bezpretnosti. Vedieť, kto zabil vášho rodinného príslušníka, to je právo, právo ako ktorékoľvek iné. Je to základné právo a toto základné právo spadá pod, všet, pod, pod základné práva a preto sa domnievam, že je naozaj dôležité preskúmať túto situáciu, najmä preto, prečo, ako, ako bolo povedané v súvislosti s novou smernicou o terorizme, e, v súvislosti preto práve by bolo, by bolo dôležité vedieť z prvej ruky, prečo tak vysoký počet nevyriešených vražd e, stále pretrváva, prečo, prečo sa nepristúpilo k vyšetreniu. A preto žiadam, pani predsednička, žiadam výbor, aby petícia zostala otvorená. Musíme totiž e, zaslať e, list tej novej e, osobitnej, tomu osobitnému výboru, ktorý bol vytvorený v rámci parlamentu a rada by som poprosila, aby sme zaslali aj list španielskej vláde. Španielská vláda je zapojená samozrejme do boju proti terorizmu, ale to znamená zároveň aj skoncovať s bestresnosťou, skoncovať s utrpením obeti, obete, ktoré rešpektujeme a ktoré si ctíme. Ďakujem veľmi pekne. Much, now, now... Ďakujeme pekne. Teraz e, dám slovo Roze. Sí, bueno, muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem v prvom rade. E, veľmi pekne ďakujeme asociácii obetí našim hosťom. Myslím si, myslím si, že e, to, to, čo ste uviedli, že polovica, tak, takmer polovica ich nebola vyriešená. Áno, je pravda, že treba zabezpečiť spravodlivosť a treba túto otázku objasniť, ale pravda je taká, aká je. 379 vražd, 34% zostáva nevyriešených, nepotrestaných a vy ste sa obrátili na výbor. Um, uh, tá tú odpoveď, ktorú nám poskytla komisia, sa podobá tej, ktorú nám dali, keď sme boli v Španielsku e, v prípade odsudzených detí, že nie je kompetentná, ale ja si myslím, že tu ide o tému ľudských práv a v, a v DNA tohto parlamentu je ochrana ľudských práv a základných práv je nad slnko jasné, že ide o otázku ľudských práv a dobre komisia hovorí, že nie je kompetentná a um, ja si myslím, že výbor, náš výbor by mal situáciu sledovať a, a, a pomôcť eh, predkladateľom a snažiť sa uh, aj keď nemožno vždy je to v našich silách, zatlačiť na to, aby sa každá jedna z týchto vražd vyjasnila. V tomto, v tomto, v tomto smere žiadosť e, nadácie žiada o našu pomoc. Ja súhlasím s Beatrice, e, aby sme sa obratili na osobitný výbor listom. Žiadate zároveň aj návštevu Španielska. Dobre, súhlasím, plne súhlasím. Uh, Viem, že v prípade, e, viem, že výbor PETI je akýmsi orgánom, alebo teda nástrojom nátlaku. Máme, máme tu svedectvo kolegyne, e, ktorej, ktorej strikáte tu zabili pred e, mnohými rokmi a e, aj, aj, aj v našej rodine sme, sme zažili ter, teroristický útok a zostalo to nevyriešené. Takže e, Majte Teresa by to vedeli možno ešte lepšie popísať. Takisto sú obeťami terorizmu. Ale vyriešenie takýchto skutkov je otázkou spravodlivosti. Ja som hovorila s našimi hostiami predtým, než prišli sem. Um, Cecília je Cecília je našou predsedničkou a táto téma, je, téma ľudských práv je nesmierne blízka. Ja ako Španielka a e, žiadam, aby sme, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli, aby sa tieto, každá jedna z týchto vražd objasnila v Španielsku. Čiže li, list španielským orgánom, list osobitnému výboru a prieskumná misia, aby sme, aby sme mohli by sme mohli zatlačiť na túto situáciu a na pomoc tam, kde sa to len dá. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Gracias, presidenta. Ďakujem veľmi pekne. A opäť teda ako Španiel a nie je to náhodou, že je tu veľa Španielov. Zdravím, na, zdravím našich hostí, predkladateľov. Uh, ktorí sú zástupcov, um, zástupcov asociácie uh, španielská skúsenosť v oblasti boja proti terorizmu je veľmi dôležitá a určite, určite sme jedným uh, z tých členských štátov, ktoré, ktoré majú skúsenosti s dlhoročným bojom proti terorizmu a ja chcem musím, musím povedať, že je to strašná skúsenosť, je to zároveň aj kľúčová skúsenosť v tom, aby sa demokratické strany zomkli eh, nielen boj proti terorizmu, ale aj v, v odhodlaní bojovať proti terorizmu, až než eh, úplne vykoreníme terorizmus. Podarilo sa nám vyriešiť situáciu s ETO, ale, ale nepodarilo sa nám vyriešiť otázku zabezpečenia spravodlivosti pre obete, e, ktoré zahynuli rukou ETA. Hovorilo sa tu o mnohých prípadoch, e, hovorilo sa tu o o rodinách obetí, ktoré hľadajú spravodlivosť, reparácie a tak ďalej. Ja si myslím, že parlament robí svoju prácu, keď aj po tom, čo sme si e, vypočuli, to, čo uviedla komisia a tak ďalej, ale počúva, počúva, e, počúva citlivo, náčúva a pohlo to nami a zamýšľame sa nad tým, čo by sme vlastne mohli urobiť na to, aby európske právo zašlo ešte ďalej aby spravodlivosť zašla ešte ďalej. Ja si myslím, že parlament môže uplatniť, môže vykonať, realizovať svoju iniciatívu. Máme na to nástroje, aby komisia dokázala posilniť eh, prácu a um, už posilnila smernicu o obetiach a tak ďalej. Čiže ale predsa len, predsa, len, predsa len tam nie sú dostatočné reparácie pre obete týchto obetí. Ja len chcem povedať, že španielské skúsenosti sú veľmi užitočné pre Európsky parlament. Um, tá, je, tá, tá tá jednota, ktorá je v Španielsku v tomto ohľade a ktorá slúžila na to, aby spustila všetku legislatívu, či už, na stran, či, či už ide o trestné právo, právne postupy, prokuratúru, či samotnú organizáciu e, našej justície, aby sme skoncovali s etou. Ale hovorím, práca sa neskončí dovtedy, než bude zadosť učinené a než bude poskytnutá podpora a pomoc a reparácie e, obetiam. Myslím si, že táto petícia by mala zostať otvorená. Taká je naša funkcia vypočuť, eh, vypočuť predkladateľov a ja si myslím, že eh, že sme to počuli, eh, že sme to počuli naživo a naozaj objímam ob našich hostí a nie, nie, my, my mnohí sme sa zúčastnili a mali sme aj príležitosť sa osobne stretnúť s obeťami terorizmu a Angel rozprával o, o svojom otcovi, ja som ho poznal, bol profesor na univerzite, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Dokonca e, ste poznali jeho otca, to znamená, že Brusel je skutočným srdcom Európy. Tu sa naozaj ľudia stretávajú. No je naozaj veľmi pozoruhodné, že nádej a očakávania mnohých ľudí sa naozaj spájajú s Bruselom. A práve v tejto sále a v tejto chvíli sú naozaj stelesnené. Teraz pán Diaz de Mera. Mm, muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne. Pani predsednička, máte nádherné oči, ale vidím, že sú v nich slzy. Takisto aj v roziných očiach vidím slzy. Podľa mňa táto otázka kompetencií výboru je nesporná. Toto je politický výbor, má mnoho politickej sily má vplyv. Hovoríme tu o 379 obetiach, V ktorých prípady ešte stále neboli vyriešené, rodiny nemali možnosť dostať sa k očkodneniu, nemohli to celé uzavrieť a zmieriť sa s tým a to podkopáva princípy právneho štátu a v podstate to posilňuje vrahov preto by som chcel vyzvať náš živú aby prijavil solidaritu, aby sme plne využili našu pozíciu, tiež e, náš veľmi dobre známy súcit. Myslím si, že by sme sa mali zaviazať naozaj odhodlanie k obhajobe ľudských e, práv aj k ich obrane. Španielskí sudcovia a prokurátori sú nezávislí, o tom nie je pochyb. Nesúhlasím s tým, čo uviedla komisia, keď sa odvolala na článok 62 kde sa hovorí o kompetenciách členského štátu. O tom veľmi dobre vieme, ale tiež vieme, aké politické právomoci má Európsky parlament, aké právomoci má náš výbor. Keď sa pozerám na svojich priateľov, ktorí tu sedia za našim chrbtom a týmto im vyslovujem naozaj obrovskú úctu, predpokladám, že oni by súhlasili so mnou v tom, že nástroje, ktoré sú k dispozícii nášmu výboru, sa dajú využiť aj popri nezávislej činnosti španielskej prokuratúry, ministerstva, finan- ministerstva spravodlivosti, španielských súdov. Príslušní prokurátori vysoko kompetentní jeho úlohou je koordinovať boj proti fundamentalistom, teroristom, teda Dolores, ktorá je generálnou prokurátorkou Španielska, musíme plne dôverovať. Tiež e, prokurátor Najvyššieho súdu sa touto vecou zaoberá. Napíšme im, napíšme predsedovi Najvyššieho súdu, ministerovi spravodlivosti. Toto všetko by som chcel teda navrhnúť ja. Píšem si to všetko, prepáčte, chvíľku to trvá, teraz dávam slovo Majte. To je priezvisko, je také ťažké na vyslovenie, že sa nepokúsim. Querida mil gracias. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj zástupcovi komisie. Už 5 rokov sa zhromažďujú v Španielsku informácie o všetkých eh, teroristoch ETA eh, e a ďalších eh, teroristických organizácií. Vďaka tomu sa zverejnila táto kniha poprvýkrát v roku 2010. Iba po zverejnení tejto knihy, po jej vydaní, Niekto, koho Danny Portero a ja sme poznali veľmi blízko, zistil, že viac ako 300 prípadov nebolo vyriešených. A to bolo v roku 2010. Výbor oslovil aj príslušný súd, e, získal potrebné údaje, Ukázalo sa, že to nebolo možné. Viac ako rok a pol sme bojovali za to, aby tieto údaje sa mohli preveriť. Ukázalo sa, že e, to bolo všetko správne. Hovoríme tu o roku 2010. Prípady rôznych rodinných príslušníkov, e, e, je ich naozaj mnoho, bol o nich aj natočený film. V Španielsku nebolo ani možné ho premietať. Títo ľudia boli zmrzačení, boli mučení, zavraždení. Vieme o to preto, že sa o tom hovorilo, nikto nevedel však, kde skončili ich tela. Rodiny týchto obetí sa z toho e, nemohli spamätať, nemohli sa zotaviť, nemohli sa s tým zmieriť. V Španielsku sa uzatvára fenomen terorizmu, ale je mnoho vražd, ku ktorým dochádza na uliciach e, a spravodlivosť nefunguje. Potrebujeme naozaj dostatočnú pamäť. Hovoríme tu o stovkách prípadov, ktoré neboli ešte stále vyriešené. Vieme, že došlo ku chybám v súvislosti s týmito vraždami. Došlo aj k reparáciám, e, ale mnohí z tých, e, ktorí sú tu aj dnes zastúpení, naďalej smútia a zaslúžia si všetko naše úsilie. Zaslúžia si, aby sme im umožnili to pochopiť. Snažia sa o spravodlivosť. Nežiadam o nič iné, len žiadam, aby sme na toto pamätali. Ďakujem. Mrs. Jimenez. Ďakujeme pekne, pani Jiménez Beceril. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo llevo ocho años en este Parlamento y... y... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som strávila 8 rokov, podobne ako Majte, aj kolegovia za mnou tu v Európskom parlamente. A ja a spolu s ostatnými kolegyňami som tiež obeťou ETA pred 19 rokmi. Alberto a Asne, ich mená sú tiež v tejto knihe spomenuté. Môj brat bol zavraždený a jeho deti ostali sirotami. Vražda Alberta Tonyho. Niektorí eh, z týchto ľudí sú vo vezení. Uvidíme, čo sa stane, keď sa z väzenia dostanú. Postaráme sa o to, aby tam boli čo najdlhšie. Nikto však nebol um, natoľko šťastný ako ja obdaný, ktorý je tiež obeťou ETA. Jeho otec bol tiež zavraždený. Nemal toľko šťastia ako my. Tí, ktorí sú za tieto činy zodpovední, nie sú vo vezení viac ako 379 prípadov eh, vražd teroristickej skupiny ETA bolo nevyriešených. Ja by som chcela venovať všetko svoje úsilie týmto ľuďom, týmto obetiam. Robím to už 8 rokov. Chcem, aby Európsky parlament eh, urobil všetko preto, aby páchatelia týchto zločinov boli postavení pred spravodlivosť. Všetky zločiny sa musia, teda tieto zločiny sa musia považovať za zločiny proti ľudskosti. Nesmú byť eh, podrobené žiadnym obmedzeniam. Európska charta základných práv hovorí o dôstojnosti, kapitola 6 um, hovorí o spravodlivosti. Dôstojnosť za spravodlivosť, to je práve názov združenia, ktoré predkladá túto petíciu. Dosť ma šokovalo, keď som si eh, prečítala písomnú odpoveď komisie. Nehovorím tu o tom, čo ste nám tu predniesli vy osobne, ale tá písomná odpoveď uvádza nasledovné. Združenie pre a dôstojnosť zasa že im záleží viac na tom, aby boli teroristi postavení pred spravodlivosť, než aby sa podporovali práva obetí. Neviem, kto v komisii tento list písal, ale môžem vás uistiť, že e, nepoznajú osobne žiadne obete terorizmu, nerozprávali sa s nimi, nepochopili, čo sú najvýznamnejšie práva obetí, dôstojnosť, pamäť a spravodlivosť. Myslím si, že je mimoriadne dôležité ponechať túto petíciu otvorenú. Ako už kolegovia a kolegyne uviedli, je to celkom isté v našej kompetencii. Hovoríme tu o článku 6 Európskej charty pre základné práva. Ide to spravodlivosť. Keď sa hovorí o konci teroristickej skupiny ETA, keď sa hovorí o miery, keď sa hovorí o miery, o ňom sa tu hovorí naozaj veľmi veľa tu v parlamente v Kolumbii e, neexistuje mier. Bez spravodlivosti mier jednoducho neexistuje. Takže nehovorme tu o porazení etik. nehovorme o tom, že všetko je v poriadku, všetko je vyriešené, keď máme 379 vražd, ktoré stále ešte vyriešené neboli. Možno výťazíme, ale zatiaľ sme nedosiahli porážku. Podarí sa to až vtedy, keď budú títo páchatelia postavení pred spravodlivosť. Nemôžeme prenasledovať len páchateľov vrahov, musíme ísť za ich eh, veliteľmi, za tými, ktorí nariadili, zastreli týchto ľudí. Mňa nezaujíma len to, kto zastrelil môjho brata. Chcem vedieť, k tomuto prikázal, aby ho zastrelil prečo boli dvaja nevinní ľudia zavraždení. Niekto im to musel predsa nariadiť, aby túto vraždu vykonali. A na týchto ľudí sa musíme sústrediť. Teda navrhujem, aby sme túto petíciu ponechali otvorenú. Ak bude potrebné, vycestujeme aj do Španielska, urobíme všetko, čo je v našich silách. Je to naozaj mimoriadne smutné. Títo ľudia nielenže prišli o svojich najbližších, dnes musia ešte utrpieť aj ďalšiu formu viktimizácie. Nezískalo sa im totiž spravodlivosti podstate musia dennodenne eh, prežívať znovu to utrpenie, nevedia, kde je telo ich eh, najbližších, eh, ktorí boli zavraždení. Musíme urobiť všetko preto, aby táto petícia bola otvorená a aby bolo spravodlivosti učinené za dosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Je to tiež veľmi, veľmi silné vyhlásenie. Ďakujem, že ste dnes prišli e, na výbor. Obyčajne tu nebývate, takže veľmi si to cením. A teraz chcem dať slovo pánovi Zilagovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za slovo vo výbore pre petície chcem poďakovať predkladateľom petície, že prišli dnes do parlamentu a že sa s nami podelili o svoju bolesť. Je to, boli to naozaj veľmi osobné príbehy. Áno, petície, ktoré predkladatelia zaslali a ktoré sú v správe tohto výboru, volajú po uspokojivom mm, vyriešení eh, týchto nevyriešených eh, eh, prípadov e, volajú po pokroku vo vyšetrovaní, je to veľmi legitímne a celkom určite je to primerané. Žiaľ, naša spoločnosť celé 10 ročia žila e, naozaj s využívaním násilia ako niečím prirodzeným na dosahovanie politických cieľov. Samozrejme, že to bola chyba a musíme to z našej spoločnosti odstrániť. Násilie zo strany ETA a iných teroristických zoskupení a násilie aj zo strany štátu, bohužiaľ, pri niektorých príležitostiach je neodôvodniteľné a plne ho odmietame. A každý by to tak mal urobiť. Obete týchto zločinov e, nielenže potrebujú a zaslúžia si našu solidaritu, ale potrebujú a zaslúžia si aj uznanie a schopnosť vykonávať svoje práva, právo na spravodlivosť, pretože to je absolútne kľúčové pre všetkých ľudí a pretože je to základ na zabezpečenie nápravy a na dosiahnutie mieru v Baskicku, Španielsku a v celej Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem a tým sa dostávam k poslednému rečníkovi na zozname, pán Kavižombo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, budem stručný. Začnem po anglicky, pretože ako som počul všetkých svojich španielských kolegov, mnoho Španielov, mohlo by sa zdať, že je to iba španielský problém. Áno, eh, Španielsko v Európe je to európsky problém, ale myslím si, že je to širšie, pretože hovoríme o hodnotách, hovoríme o európskych hodnotách. A čo som chcel? Ja som chcel teraz vyzdvihnúť presne toto. Chcel som povedať, že možno veľmi administratívnym a právnickým nazeraním môj priateľ Fernando je v tomto expert. Možno sa tak ukáže, že komisia nemá kompetencie. No dobre, možno komisia nie. Ale e, tento e, výbor, tento petičný výbor má právo a povinnosť zohľadniť, o čo ide. A ide o spravodlivosť. A musíme, ide o ochranu demokracie proti násiliu zo strany zločincov. To je dôležité. Teraz na záver prejdem do španielčiny eh, vzhľadom na kolegov a zo Solidarity aj s obeťami. Chcem niečo povedať aj po španielsky na záver. Je to natoľko dôležité. Nesmieme dopustiť, aby zostala beztrestnosť je zjavné. Dá sa to vysloviť aj inak. Nerobí, nerobí sa všetko na ukončenie tejto beztrestnosti. Teresa Chimene Beseril povedala, že ten, kto dáva rozkaz, je tá dôležitá osoba, nie ten, eh, nevyhnutne ten, kto ho vykonáva. Je nejaký problém? Nie? A, takže mm, ten, a, e, kto to ten, kto naviedol, nie ten, kto vykonal, je dôležitý. Pretože mm, je možné, že bývalý nejaký vodca niekde pracuje na nejakom orgáne, nejakom úrade, lebo nevieme, ako ho postaviť pred súd. Takže tiež je to beztrestné. A po španielsky poviem prečo musí náš výbor sa vôbec zapájať a robiť všetko, čo je v jeho silách, ako to požadovali kolegovia. Nuž z jedného dôvodu. A ten dôvod je dôležitý. Vzhľadom na zachovanie hodnot. Ja som si istý, A ospravedlňujem sa kolegom, nie som členom žiadnej strany, ale som si istý, že nie všetko možné sa naozaj urobilo. A uvediem aj príklad. Je tu taká politika eh, vlastne akejsi tolerancie alebo takého strpenia eh, voči bývalým pachateľom z ETA alebo bývalým väzňom. Takže je tu taká politika, ktorá, e, na základe ktorej oni sú prepustení alebo omilostení bez toho, aby vôbec museli spolupracovať. A bez toho, aby museli prispieť k vyšetreniu týchto vražd. Veruca, aspoň to by sme mohli urobiť a mohlo by sa urobiť o mnoho viac. Ide o európske hodnoty a preto to žiadam, aby náš výbor, nie Európska komisia, ktorá sa musí pridržať administratívnych predpisov, ale náš výbor to musí brať vážne, a nie je pochyb o tom, že tento výbor vždy stojí na strane obetí. Aj na to všetky eh, právnické kľúčky a politické. Takže chcem naozaj vyjadriť solidaritu s kolegami. A pán Esturis White? Ďakujem pekne. Hovorím ako generálny tajomník EPP. Dnes predpoludním sme si pripomenuli výročie bývalého predsedu a bolo tam vedenie strany. Všetci sme sa rozhodli, že našu podporu z EPP prenesieme vám všetkým. Keď e, spolupracujeme, vždy zatiaľ doteraz sme e, vyhrali. A e, na základe toho, čo pán Juan Fernández Aguiar určite je dôležité v tomto boji proti ETA. To bolo kľúčové ako v inštitúciách ako Európsky parlament. Boli sme jednotní aj sme dnes jednotní ako e, kolegovia občania, skupina nezávislosti a tak ďalej. Ale to, že sme tu, je kľúčové pre našich európskych kolegov a tak by to vždy malo byť. Roky predtým, než som sa stal europoslancom, bol som asistentom a niektorí z vás ste tu boli dlhšie než ja, ale ja som tu bol v 90. rokoch, keď jav ETA bol ťažko vysvetliteľný, e, boli považovaní za nejakých zahraničných nacionalistov, separatistov. A roky to trvalo, kým e, naši kolegovia pochopili, že to bola skupina vrahov. Zavraždili našich kolegov, našich rodinných príslušníkov. Boli sme e, trpezliví, e, pokiaľ ide o právo a ústavu a tento boj e, sa musí neustále hýbať v krajine. Nemyslím si, že by sme mali sa, že sa nemusíme mať na pozore, pretože ten jav pretrváva nacionalizmus, nenávisť, predsudky, to všetko vzniklo v niektorých častiach Španielska, aj v Európe. A vždy je tam tá paralela. Je tam nenávisť voči demokracii a voči tomu, čo my hájime. Myslím, že všetci, ktorí tu dnes sme, sa na tom zhodneme. Mm, možno nejaké výnimky sa nájdú. A Európska komisia, jej by som povedal, že na budúci týždeň sa stretnem s predsedom Európskej komisie, s Jean-Claude Junckerom na obed a Eh, určite mu prednesiem svoj názor. Chcem vyjadriť svoj názor k tomuto smutnému odkazu, kde hovorí, že, že Združenie eh, Dôstojnosť a Spravodlivosť má väčší záujem o to, aby ľudia podozriví z teroristických útokov sa ocitli pred súdom. Je v tom nejaký problém? Je problém snažiť sa uh, ľudí podozrivých e, zo spáchania teroristických činov pred súd. No, možno je tam nejaká chyba v preklade. Ja dám komisii čas, aby napravila e, tento text, pretože inak tam budú politické dôsledky. Takže pošlem to priamo na uh, teda riaditeľstvo Európskej komisie a k obetiam Počuli sme naozaj osobné, veľmi dojímavé príbehy. A nedá sa nič porovnať s tým, keď stratíte niekoho blízkeho. A chcem zopakovať svoju podporu, solidaritu ZPP, e ale aj za všetkých kolegov z rôznych strán. Chcem vám všetkým poďakovať. Je naozaj dôležité e, vypočuť si vaše príbehy v Európskom parlamente. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz poprosím komisiu, aby hneď zareagovala na to, čo práve zaznelo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem ešte raz vyznať, že Európska komisia E, e, samozrejme, je záleží na obetiach terorizmu a vôbec nenaznačujem, že v tomto prípade sa nemá nič robiť. Dvaja poslanci sa vyjadrili k prvému odseku, ktorý sme v našom podaní do parlamentu uh, uviedli. Ja vám k tomu dám nejaké ďalšie informácie. Keď sme dostali tú požiadavku, tak naše služby, ktoré pracujú na boji proti terorizmu, uh, boli sme požiadaní, aby sme pripravili informácie o, ter- o smernici na boj proti terorizmu, najmä pokiaľ ide práva obetí. A keď sme sa na tie informácie pozreli, tak sme videli, že áno, je tam tá organizácia dôstojnosť a spravodlivosť, ktorá sa zaoberá práve e, právami obetí, ale tá petícia sa týka skôr toho, že je tam 379 nevyriešených e, vražd. Či tá veta, ktorú sme dali do parlamentu, mala potvrdiť presne tento odkaz, že namiesto poskytovania informácií o obetiach terorizmu, tu ide o to, že nejaké vraždy sú nevyriešené. Takže dúfam, že tým pádom je to jasné. Ďakujem. Okay, thank you for that. Dobre, ďakujeme za vyjasnenie. A ešte raz poprosím predkladateľov petície, aby stručne možno zhrnuli e, svoju reakciu na to, čo ste počuli. Urobíme to tak ako predtým. Najprv teda máte slovo na maximálne dve minúty a potom aj ďalší hovorca na e, ďalšie dve minúty. Takže pán Portero Delatore, po pánovi Rodríguezovi. Ďakujem pekne. Miguel Angel Rodriguez z dôstojnosti a spravodlivosti. Chcem vám všetkým poďakovať za vaše vystúpenia, za vyjadrenie podpory. A mám ešte tri myšlienky, ktoré sú podľa mňa kľúčové. Nehovoríme o vine alebo nevine, hovoríme o tom, že nebolo vhodné vyšetrovanie, aby sa zistilo, kto sú Eh, vodcovia. Či sú vinní alebo nevinní, nie je až také posadné, ale ak je, nie je vyšetrovanie, máme tu bestrefnosť a tým pádom sa nedodržiavajú ľudské práva. Ak sa to nevyšetrí, eh, tak aj keď budú opäť útoky, tak článok 2 charty No vlastne mm, nemáte ľudské práva, takže určite tento výbor by to nedopustil a očakávame e, vašu podporu, pokiaľ ide o tieto obete. Po druhé, je to otázka základných práv. 379 rodín, e, nielen tých zavraždených, ale je tam 379 ro- e, rodín, ktorým bol niekto zavraždený a ktorí ešte stále čakajú na spravodlivosť, na základné práva, na základe našej charty. Je to otázka základných práv. My už roky chodíme do petičného výboru, snažíme sa prekonať prekážky, ktoré sú v ceste vyšetrenia lídrov týchto e, činov a chceme e, právo na spravodlivosť pre tie obete. O to ide tým obetiam, ktoré tu prichádzajú. No a napokon chceme, aby petícia ostala otvorená, chceme, aby všetky písomné pripomienky e, aby sme to mohli vyriešiť túto otázku základných práv. Nenechajte opustené tieto obete. 40 rokov sú opustené. Ne, e, vzdajte sa ich aj vy. Ďakujem. So the other speaker left. Takže ešte pán Tortero de la Torre. Ešte chcete niečo dodať? Ďakujem. Neviem, či to, čo som povedal, sa dostalo až do vašich srdc, ale všetky odpovede, ktoré som od vás eh, počul, sa dostali do môjho srdca, takže v mene kolegov vám chcem všetkým poďakovať. Now, today is a very special... Dnes je to naozaj veľmi, veľmi mm, e, špeciálny moment vo výbore, veľmi zriedkavo e, mm, sa stáva, že všetci poslanci zdieľajú rovnaký názor, že treba niečo robiť. Počuli sme predstaviteľa komisie. Viem, že aj on vie, že musíme niečo urobiť, ale je e, to naozaj ťažké. Chcem, aby sme teda sa pokúsili odovzdať to posolstvo tým 379 rodinám, európskym rodinám, ktoré ešte stále čakajú na spravodlivosť. A chcem im odovzdať posolstvo e, súcitu a odhodlania e, a robím to ako predsednička tohto výboru v mene všetkých členov čakajú na spravodlivosť a až doteraz čakajú úplne e, zbytočne, bezvýsledne. A tiež mám pocit, že táto kultúra beztrestnosti e, sa musí skončiť. Takže počuli sme o charte základných práv, že si prajete, aby sa uplatnila. A veľmi málo môžeme my urobiť, pretože my nie sme uh, nejaký uh, justičný výbor v Európskom parlamente, ale snažíme sa hľadať aj teda nejaké uh, riešenia, nejustičné riešenia uh, konfliktov. Takže čo môžeme urobiť? Uh, kolegovia, uh, určite necháme tú petíciu otvorenú a pošleme ju novému výboru pre boj proti terorizmu na informáciu a aby sme ich upriamili, i upriamili ich pozornosť na túto dlhotrvajúcu záležitosť, ktorá by mala byť e, súčasťou ich vedomostí, keď e, sa budú pripravovať na budúcnosť. A takisto by sme potom mali poslať množstvo listov Um, orgánom v Španielsku, generálnemu prokurátorovi, prokuratúre, uh, najvyššiemu súdu, ministrovi spravodlivosti, aby sme poukázali na situáciu, že sme si vypočuli váš prípad, že sme uh, videli knihu, film a váš osobný príbeh sme počuli. A to je uh, časť európskeho utrpenia, nie je to lokálne, národné, nie sú to len vaše rodiny, je to európska rana, eh, rana európskej ľudskosti a musíme to riešiť. Takže urobíme to a žiadame všetkých, ktorí eh, tieto listy dostali, aby riadne vyšetrili eh, túto vec a aby nám potom dali odpoveď. Môžeme teda takto postupovať dobre. Ďakujem pekne. And I would also like a ešte, teda, ešte sú tu nejakí koordinátori v miestnosti, e, tiež predstavujete rôzne politické skupiny v parlamente. Pokúste sa e, porozprávať s koordinátormi jednotlivých skupín. Máme viacero, i viacero vecí, ktoré by sme mohli urobiť e, možno misia na zistenie skutočnosti priamo v teréne by bola jedným z riešení. Uvidíme, ako, či sa nám to podarí Eh, vyriešiť, aby sme teda aj tú ďalšiu eh, náročnú vec vyriešili, eh, teda tie ukradnuté novorodeniatka a teda sú rôzne spôsoby. A aby sme takúto misiu mohli zrealizovať, potrebujeme väčšinu vo výbore u koordinátorov, nikto iný nepríjma rozhodnutia, sú to koordinátori. Takže to je také povzbudenie, aby ste sa obratili na svoje politické skupiny, aby ste na tom pracovali aj ďalej. Ďakujem pekne a vám všetkým, e, ktorí ste prišli z takej diálky, aby ste prišli do srdca Európy, ktorým Brusel je, aj keď vaše srdce v Európe je niekde inde, kde je o mnoho viac slnka, o mnoho krajšie. E, prajem vám Ehm, naozaj šťastnú cestu domov a ďakujem vám za vaše nasadenie a za to, že ste nám predniesli tieto veľmi dojímavé príbehy. Ďakujem pekne. Takže pre tých pár kolegov, ktorí zostali v miestnosti, dovolujem si medzi nami privítať ďalších predkladateľov. Ide o petíciu číslo 760, je takisto o španielsku petíciu a myslím si, že by som teraz poprosila kolegov, aby v tichosti opúšťali miestnosť, ak teda neplánujú zotrvať miestnosti. Poprosím pána Jesusa Garsona, ktorý je predsedom nadácie pre voľne žijúce živočíchy v Stredomori. A myslím, že máme aj prezentáciu na monitore. Eh, Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. V prvom rade samozrejme by som rád vyjadril našu solidaritu a podporu asociácii Dignidad i Justicia, ktorá trpí tým, že dosiaľ sa im nedostalo spravodlivosti pri riešení všetkých týchto hrozných skutkov. A v druhom rade chcem vyjadriť poľutovanie, mm, že pán Juan Jose a Sanchez Artes, ktorý je predkladateľom, bohužiaľ nedávno zomrel a ja som teraz tým, ktorý má tu čest ho nahradiť. Našou témou, naša téma je samozrejme odlišná od tej, o ktorej sa diskutovalo predtým, ale táto téma tiež súvisí s ľudskými právami. Ide o ochranu životného prostredia, ide o rešpektovanie európskej legislatívy, konkrétne smernice pre biotopy a o rešpektovanie dohovoru o biodiverzite, ku ktorému pristúpili všetky, európske, všetky štáty Európskej únie. Mm, Stredomorské ostrovy, teda medzi Áziou, Afrikou a Európou, sú, sú, sú naozaj e, miestami biodiverzity, ktoré sú uznávané v celom svete. Pochádza, pochádzajú z tejto oblasti mnohé produkty, ktoré boli dôležité pre celé ľudstvo, ako pšenica, jačmeň a tak ďalej, ale popri týchto eh, potravinách, dôležitých potravinárskych produktov sú eh, v tejto oblasti žijú aj voľne žijúce druhy, ktoré musíme chrániť a uznáva tak aj smernica o biotopoch. Stredomorské ostrovy um, veľa trpeli Eh, počas eh, uplynulých eh, rokov, ehm, pretože ehm, sa konštruovali lode, bolo treba získať potraviny, došlo k mnohým historickým mm, vojnám. Čiže naozaj vo svete je málo um, eh, útočísk pre divožijúcu flóru. Jedno z nich je pohorie Tramuntana, v ktorom žila populácia supa tmavohnedého a my sme sa práve v spolupráci s našimi kolegami z Holandska, Rakúska a, a iných snažili o zachovanie tejto populácie. Um, um, samozrejme e, tých e, ďalších, sú tam aj iné druhy. Ide o to, že ochrana tejto zóny, tejto oblasti od roku 2008 má, má plán organizácie e, na, prírodných zdrojov a tento plán umožnil, aby tá populácia, ktorá, ktorej hrozilo vyhnutie, um, aby aby došlo k oživeniu tejto populácie, kde sme, preš, kde sme prešli od takmer 0 exemplárov k, až k 40 exemplárov. To je obrovský výdobytok um, Európskej únie a teda obrovský výdobytok našej, našej spoločnej práce. Ide o, ide o e, priestory ochrany, o zóny, e, ktoré majú osobitnú ochranu vtáctva a všetky tieto Všetkým týmto oblastiam teraz práve hrozí to, že dôjde k degradácii kvôli masovému turizmu. Súčasná e, baleárska vláda ich totiž vyhlásila za otvorené pre turistov a tým pádom spôsobila, že im naozaj hrozí e, zničenie a degradácia. Takže poprosím pána kolegu, pána pána profesora, aby sa k tejto veci vyjadril. Ja som, e, ja som moje meno je Juanga Girle z Univerzity Aleata. My sme vykonali štúdiu ohľadne zmeny legislatívy zo strany baleárskej vlády. Legislatíva sa značne zmenila a čo to vlastne predstavuje? Ide o to, že pohorie Tramuntána E, využívala e, exkluzívne, teda ide o menej ako 3 územia Baleárov a e, prístup na toto územie nebol umožnený predtým. Avšak nová legislatíva otvára túto zónu pre cestovný ruch. To znamená, že umožnil, aby tieto minizóny, kde sa zachovala biodiverzita, um, um, to spôsobilo, že tieto zóny e, sú teraz v nebezpečí, existuje, existuje riziko zničenia biodiverzity. E, pohorie navštevujú tisícky ľudí a preto sme predložili sťažnosť španielskému ombudsmanovi a na ministerstvo životného prostredia a nakontaktovali sme sa na baleárskú vládu. V predloženej dokumentácii sa hovorí, že baleárska vláda nám odpovedala, že, ten, že, ta, že tá, že táto, že táto legislatíva bola schválená bez akýchkoľvek technických e, analýz či podkladov. Okrem toho, španielský ombudsman e, odpovedal baleárskej vláde, teda oni spýtal, ombudsman sa spýtal vlády, aké, o aké technické špecifikácie išlo, ale odpoveď nedostal. Na ministerstve životného prostredia prebehla bilaterálna schôdza, ale bohužiaľ k zmene textu nedošlo. Táto zmena legislatívy je závažná, pretože ohrozuje voľne žijúce druhy. Veď otvoriť všetky chodníky turistické pre pre cestovný ruch, to spôsobí značnú zmenu tohto prostredia. Takže žiadame, aby došlo k zmene textu, v texte. Hrozí totiž vyhnutie vyhnutie druhov a zničenie oblastí, ktoré sú ešte v pôvodnej forme. Ako som povedal, ide o druhy ako sub a ďalšie. Preto pohorie Tramuntáda v tej, v, pohorí, v rámci pohoria už neexistuje žiadna zóna, ktorá by bola chránená, ktorá by bola chránená a bez možnosti prístupu na strane turistov a to bude mať podľa mňa obrovský dosah. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Komisia je prítomná, je to pán Cipriani. Nech sa páči, ujmite sa slova. Ďakujem, pani predsednička. Petícia je, sa týka nových ustanovení, ktoré schválili lokálne orgány, baleárska vláda. My analizujeme tieto ustanovenia a týkajú sa práve plánovania a udelovania povolení v rámci prírodných chránených oblastí. Umožňujú možné využitia, ako napríklad verejný prístup, verejný tranzit vo vnútri týchto chránených oblastí. My rozumieme, že táto možnosť e, spadá pod reguláciu, reguláciu pravidiel manažmentu týchto oblastí alebo podlieha podlieha um, pravidlám, s tým, že treba samozrejme potvrdiť kompatibilitu e, s cieľmi te, tejto oblasti. My sme si pozreli aj tú datočnú dokumentáciu, ktorú ste nám zaslali 4. oktobra pred pár dňami a takisto sme si vedomi toho, že došlo k rokovaniam medzi miestnymi orgánmi Baleárov a ústrednou vládou ohľadne týchto ustanovení. Tieto rokovania mali zabezpečiť súlad týchto nových regionálnych ustanovení so španielskou legislatívou. Výsledok rokovaní bol dosiahnutý v júni s tým, že výsledok je dohoda medzi obomi stranami v zmysle ktorej tieto nové ustanovenia budú implementované v plnom súlade a zhode so španielským vnútroštátnym právom k národnému dedičstvu. To je legislatíva, ktorá transponuje a implementuje smernicu o biotopoch a vtáctve. Táto dohoda znamená aj to, že akékoľvek rozhodnutie, o delimitácii či zákazoch vo vzťahu s aktivitami v rámci týchto oblastí budú upravené v rámci e, plánov správy a budú vždy vychádzať z potrieb zachovania uvedených oblastí. Za týchto podmienok boli regionálne ustanovenia považované, alebo teda uznesli, e, vyvstalo, že ustanovenia sú v súlade s národnou legislatívou. Ak vezmeme do úvahy všetky tieto informácie a skutočnosť, že nové regionálne ustanovenia na Baleárach budú interpretované a implementované v súlade so španielskou legislatívou, ktorá transponovala a implementuje smernicu o vtákoch a biotopoch. A domnievame sa preto, že neexistuje žiadny rozpor alebo porušenie ustanovení smernice o biotop, vtákoch a biotopoch. Ďakujem veľmi pekne za veľmi presnú a rýchlu odpoveď. Otváram diskusiu. Nech sa páči kolegovia. Rosa ako prvá. Veľmi pekne ďakujem. Bolo by ideálne to, čo uviedla komisia a síce, že legislatíva schválená baleárskou vládou by sa prispôsobila podrobne e, zákonu o prírodnom bohatstve a to je práve tá legislatíva, do ktorej sa transponovala smernica o biotopoch a vtáctve. A to je vlastne základná environmentálna legislatíva. Ale naši predkladatelia prišli medzi nás preto, pretože k takejto, k takejto úprave nedošlo a zmena, táto zmena v legislatíve je v tá zmena lokálnej legislatívy je v rozpore s vnútroštátnou legislatívou a tým pádom aj, s legis, aj so smernicou o biotopoch a vtáctve. Ja by som navrhla, aby sme ponechali túto smernicu otvorenú, aby sa zaslali listy, ale než teda e, samozrejme, než budeme mať istotu, než oslovíme než oslovíme e, špa, španielské orgány aj príslušný výbor, ktorý sa zaoberá životným prostredím a potom by sme sa rozhodli, čo ďalej. Takže neviem, že či sa našim hosťom zdá byť táto možnosť v poriadku. Áno, zdá sa mi to, áno, v poriad, bolo by to v poriadku pre nás vyhovoriť, neviem teda, že či niekedy musím povedať, že tie lokálne orgány eh, posluchajú niekedy nie, niekedy eh, idú vlastnou cestou, ale my, my zastupujeme mimovládnu organizáciu a univerzitu. Nemáme v tom žiadny iný záujem. Ide nám o zachovanie, o ochranu veľmi dôležitých druhov, ktoré sú veľmi dôležité aj zo svetového pohľadu. Preto sa mi zdá byť váš návrh vhodný. Neviem, či Jesus chce zareagovať. Áno, len doplním, že E, ide o osobitné okolnosti. E, ten e, súb tmavohnedý migruje po celej Európe a po ostrovoch. Ale to, o čo ide pri tomto druhu, je to, že on, oni sa reprodukujú oni sa rozmnožujú vlastne celý rok. E, v januári e, si budujú hniezda, vo februári e, nakladú jedno vajíčko a Čiže ide, ide o pomerne citlivý druh. Potom v apríli, v máji sa narodia mláďatá a to je ešte pomerne dosť zima v horách. A mm, ak tam budú ľudia chodiť, stačí jedna osoba, tak e, stačí jedna osoba na to, aby, aby, vy, aby vyplašila tento druh a e, môže sa prerušiť e, celý cyklus. Potom, potom sa musia rodičia starať o mláďatá a Čiže ide o celý cyklus, ktorý trvá od, od, od januára eh, až, až do júna, potom jednoducho migrujú. Čiže naozaj ide, ide o veľmi citlivý druh, môže žiť eh, možno 50, 60, 70 rokov, ale ale eh, začnú sa rozmnožovať až po niekoľkých rokoch a strata čo len jedného hniezda môže mať obrovský dosah na celú populáciu. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Ja som vždy veľmi, veľmi rada, keď, sa, keď, keď cítim, že sa tu naši predkladatelia cítia ako doma, že sa ujmete slova. Je to ako, okolo, je to ako doma, okolo stola e, kuchynského. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Albioli. Ďakujem. V prvom rade by som rada poďakovala hm, predkladateľom za to, že medzi nás prišli a chcem im poďakovať aj za ich záujem o, o ochranu životného prostredia. Pochopiteľne my, my, my zdieľame to, čo tu bolo uvedené. Treba zachovať túto oblasť, treba zachovať e, tento druh e, sub súpad tmavohnedého a mm, áno, my to sledujeme aj v oblasti Valencie, masívna výstavba, turizmus a tak ďalej, čiže to je všetko, čo, čo tvorí súčasť e, nášho života a e, ohrozuje to vlastne mnoho živočíšnych druhov. Takže viem, viem presne, o čom hovoríme, e, kde, kde jednoducho nastaviť tie limity v určitých zónach. A e, vieme, e, že rodina March je jedna z najbohatších rodín e, našich našej krajiny. Oni vlastnia obrovské pozemky blízko zátoky, o ktorej ste hovorili, a nechceme teda, aby oni využili túto zátoku na súkromné účely, aby... Ja, mm, viem, viem, že ide... Viem, Viem, že ide o, o nadáciu, ktorá stojí za to petíciou, ale chcem trošku spochybnúť uh, e, respektíve chcem, chcem, chcem sa teraz vyjadriť k situácii na Majorke. Napríklad najprv došlo k, degra- k degradácii e, celej zóny a potom sa, začal, potom sa začali zasadzovať o ochranu niektorých druhov. Takže poprosím vás, poprosím vás, držme sa predmetu petície, nezachádzajme do vnútornej politiky, no a akékoľvek veci medzi sebou máte, poprosím vás, aby to prebehlo mimo rokovacej miestnosti. Vážená pani predsednička, ja len žiadam, ja len žiadam, Ehm, aby ja len žiadam, ako kolegovia hovoria o rozličných vládach, tak aj ja sa môžem k tomu vyjadriť. Predtým sa hovorilo o baleárskej vláde, to je... Ehm, budem pokračovať vo svojom vystúpení. Ak vláda Balearov urobila chybu, pokiaľ ide o ochranu lokality, tak potom treba tieto chyby napraviť a treba nastaviť tú a treba nastaviť potrebnú ochranu. A Dobre, nech sa príjmu opatrenia, ale nech sa neuzatvára možnosť pre občanov e, vstúpiť na územie. Musíme chrániť, pochopiteľne, konzervovať, ale, um, ale tak ako bolo povedané v oblasti, tak ako sa to urobilo v oblasti Mortič, dobre, je to chránená oblasť, ale tam, ale tam kde sa vtá, vtáky rozmnožujú, tam je tá oblasť ešte chránená, aj keď je prístup umožnený. Čiže dobre, nech sa uvedú, nech sa uplatnia reštrikcie počas e, dôležitých období pre súpad na ohnedov, ale nech zároveň aj uh, existuje možnosť pre občanov využívať túto oblasť. Ale pri tom samozrejme musíme vychádzať z vedeckých štúdií. Samozrejme, nesmieme na ne zabúdať. Ďakujem veľmi pekne, pán López Isturiz White. Ďakujem veľmi pekne. Ja... Takže ja nebudem nebudem, moje vystúpenie nebude politické, a, ale možno povedať, že e, neviem, tie peniaze, ktoré podporujú teba, zničiť Španielsko, zničiť EÚ, takže dobre, môžeme pokračovať v tejto diskusii, ale nie je to, nie je to, tak, nie je to tak, ako povedala pani predsednička, tu nie je miesto ani čas na to, aby sme tu teraz o tom diskutovali. Uh, Predsednička, ja chcem len povedať, mm, prepačte, som mm, viem, viem ako to je, bolo, prerušuje ma už 3 roky, takže ja som, ja som zachoval, ja som sa k tomu nevyjadroval. Je dobré si vypočuť po vystúpeniach, je dobré si vypočuť vystúpenia, kritiku, zanalizovať si a pozrieť sa na tento prípad. A tento prípad je prípadom, v ktorom hovoríme o veci, ktorá má dosah na životné prostredie na Baleároch a bolo by a je v poriadku, ak žiadame baleárskú vládu, aby pomáhala a aby rešpektovala túto otázku. Jedno mnohé Mm, povedali tak už mnohé asociácie, mnohé organizácie pre ochranu životného prostredia, existuje legislatíva. Ja by som vyslal výzvu, apeloval by som, aby sme nevyužívali túto tému na politické účely, ale aby sme sa vrátili do právneho priestoru a aby sme, aby sme teda musím povedať, že bohužiaľ bohužiaľ v mnohých oblastiach pri Stredozemnom mori dochádza k zmene legislatívy v tom zmysle, ehm, že to ohrozuje právnu istotu. Koncentrujme sa preto na náš účel. Na to sú tu aj experti. Sú to experti na túto, na túto oblasť. Samozrejme, balearská vláda bude mať čas na to, aby zjednala nápravu. Výbor, e, komisia, parlament sa k tomu vyjadri, takže ďakujem veľmi pekne. Okay, ďakujem pekne. E, len aby som e, zdôraznila, nikde v spoločnosti ani v politike nie je zakázané ani medzi poslancami nie je zakázané používať zdvorilosť, zdravý rozum a elegantnosť vo svojom prejave. To sa očakáva, vyžaduje a tiež je to vhodné uplatniť pri všetkých príležitostiach a scéna politických bojov je niekde inde, nie v mojej e, sále, kde prebieha schôdza výboru, prosím. Dúfam, že to môžeme takto pozitívne uzavrieť. Chcela by som sa e, poďakovať vám za to, že ste pricestovali tak zďaleka, za to, že ste predniesli svoje posolstvo, svoje vedecké e, podloženie svoje argumentácie. Teraz by som to zhrnula tak, že táto petícia ostane otvorená a Informácie, ktoré nám poskytla komisia v písomnej forme, by sme veľmi ocenili. Myslím si, že by sme mali osloviť balárskú vládu listom. Mali by sme upozorniť, že prebehla návšteva expertov a že tento list by sa mal adresovať aj e, stálemu zastúpeniu Španielska tu v Bruseli, len aby sme ich informovali, že to sledujeme a že sa tomu venujeme. Plné, teda riadne plnenie smernice totiž eh, je jedným z základných kameňov činnosti nášho výboru a chceme zaistiť, že nebudú žiadne nezrovnalosti v tomto smere. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo, takže ak všetci súhlasia, tak to budeme postupovať Ďakujem. Želám vám šťastnú cestu domov na vašu nádhernú malorku. Odovzdajte naše srdečné pozdravy. Dúfam, že aj my sa tam jedného dňa dostaneme. The next item is petition, petition. Ďalší bod je petícia 1304. Aj toto je ďalšia španielská téma, ale trošku z iného súdka. Ide o neisté pracovné podmienky pre asistentov pedagógov na univerzitách. Predpokladám, že predkladateľe tejto petície sú prítomní. Veľmi rada by som privítala pani Izabel de la Cruz a pána Vincenta Monroy. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút celkovo. Takže si to rozdielte medzi sebou. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores. Ďakujem pekne, pani predsednička. Príjemné popoludnie. Zešli sme sa tu teda, pricestovali sme sem, aby sme vám predložili petíciu ktorá sa týka neudržateľných pracovných podmienok veľmi početnej e, skupiny profesorov na Univerzite vo Valencii. Ide o výskumníkov a taktiež pridružných profesorov a asistentov. Situácia sa nejako nezlepšila napriek stretnutiu s akademickými orgánmi na univerzite. Došlo k stretnutiu s rektorom taktiež zastupcom rektora, stretli sme sa s zastupcami regionálnej vlády, ako aj s generálnym riaditeľom pre univerzity, ba dokonca aj v parlamente schválili všetky politické skupiny uznesenie. Toto všetko sa urobilo v posledných rokoch a všetko to e, bolo zbytočné. Prípady prekernej práce a taktiež mzdovej diskriminácie ktoré sú vystavení, sa nezastavujú. Nedieje sa to len na univerzite vo Valencii, deje sa to aj na verejných univerzitách, štátnych univerzitách, preto je dôležité to jednoznačne odsúdiť. Na univerzite vo Valencii asistenti pedagógov eh, predstavujú zhruba tretinu pedagogického personálu eh, v decembri 2016 podľa univerzitných údajov 1246 postov bolo obsadených e, takýmito pridruženými prednášateľmi. 41 e, všetkých e, našich mm, postov na univerzite je obsadených takýmito asistentmi, keď uplatníme 13,5 kredita ako priemernú známku. Hovoríme o 75 všetkých e, univerzitných diplomov na všetkých univerzitách vlastne udeľujú takíto pridružení pedagógovia, napriek tomu, že sú veľmi významní v podpore činnosti univerzity, e, situácia a e, v oblasti prekerných pracovných zmluv týchto odborných asistentov je znepokojivá. Keď sa pozrieme na konkrétne údaje o odborných asistentoch, ich kvalifikácia je nedostatočná a taktiež nie sú proporčne zastúpení k e, pomeru iných druhov vysokoškolských pedagógov. Univerzitný profesor, ktorý odpracuje 3 hodiny, má mzdu 6313 eur. Za to isté e, nasadenie odborný asistent získa len zhruba o 2000 menej. Toto je v rozpore so zásadou rovnakej pláce za rovnakú prácu. Keď e, si vezmeme počet odpracovaných hodín podľa dokumentu samotnej univerzity, tu sa uvádza, že za každú odučenú hodinu pedagóg musí mať dispozícii 7 hodín na prípravu na skúšky, e, čas na študentov, na konzultácie a ďalšie administratívne úkony. Vidíme, že odborní asistenti pracujú e, za 5,43 eur centov na hodinu. E, tento dokument bol vydaný v apríli. Táto mzda 5,43 eur pre univerzitného profesora na hodinu je dobrým argumentom pre akúkoľvek univerzitu či organizáciu, ktorá je e, v poslednom dobe v kríze a preto sme zaznamenali náraz počtu zamestnancov z 974 v roku 2012 na 1246 v roku 2016. Tento nárast eh, sa nezastavil a taktiež ozrkadlo aj v iných eh, kategóriách zamestnancov. Je to podľa oficiálnych údajov eh, univerzity ďalej. Univerzita zadáva teda uzatvára e, zmluvy na rok, na pol roka a každý rok sa to musí na novo vyrokúvať, teda personál, ktorý viac ako 15 či 20 rokov pracuje na univerzite, musí každý rok e, rokovať na novo. Ja už 26 rokov pracujem na tejto univerzite a pracovala som na základe rôznych zmluv. Niekedy to bolo na rok, niekedy na niekoľko mesiacov. Len sa ma opýtajte, či by to bolo priateľné v akékoľvek firme v eh, Únii. Ďalej eh, v závere semestra si vlastne nie ste istí, či budete od začiatku ďalšieho semestra ešte zamestnaní, či sa vám podarí získať eh, zmluvu. Existujú pracovné práva, ktoré sú uznané bez ohľadu na to, kde sa pracuje aj ďalej. Po tretie, v tejto súvislosti môžem uviezť, že univerzita vo Valencii z pracovnoprávneho hľadiska nie je ochotná urobiť žiadne ústupky a keď e, sa požadujú ďalšie odpracované hodiny navyše, sú to v podstate e, hodiny, ktoré sú v iných inštitúciách uznané, ale u nás nie. Objavuje sa to napríklad aj v ďalšom oficiálnom dokumente a síce sociálne odvody alebo príplatky za tieto hodiny navyše sa u nás jednoducho nevyplácajú. Nie to len tým, že sa neplatí dostatočne navyše, ale každoročne v podstate sa musia uzatvárať zmluvy na novo a to E, škodí aj z hľadiska životopisu ďalej diskriminácia a je e, v porovnaní s inými kategóriami personálu. Týmto nie sú vytvorené predpoklady pre úspešný priebeh výskumu. Na univerzite ďalej docenti na vysokých školách sú tým diskriminovaní prostredstvom tejto práce na čiastočný úvezok a je to nepripustné. Títo odborní asistenti, ktorí majú eh, príslušné skúsenosti, eh, v podstate sú vystavení situácii, kde nie sú eh, vytvorené možnosti na kariérny posun A okrem toho sme platení o mnoho nižšie než ostatné kategórie personálu na univerzite. Keď teraz odliehaneme od všetkých pracovných práv, tak či tak musíme uznať, že naše pracovné práva sú veľmi pohyblivé, aj keď 25-30 rokov máme odpracovaných. Musíme tak či tak bojovať za to, aby sme nadalej smeli pracovať. A teda to, čo tu predkladáme, znamená, že sa porušujú pracovné práva, diskriminácia, e, ďalej vykoristovanie, ako ktorému dochádza na univerzite, e, je tým jasne doložené. Chceme požiadať o to, aby naša petícia bola náležite spracovaná, aby táto nepripustná situácia sa skončila nie len kvôli nám, ale aj kvôli ostatným univerzitám. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Chcela by som teda dať slovo komisii, aby zaujala stanovisko. Predpokladám, že tu máme a pána Adama Pokorného. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj predkladateľom petície za taký jasný popis podmienok, v ktorých pracujú. Ako viete, ochrana pred prekernou prácou je to jedna z priorit komisie je to popísané najmä v ostatnom návrhu Európskeho piliera sociálnych práv. Najmä sa venujeme e, oplatňovaniu smernice z roku 1999 číslo 70, e, ktorá má za cieľ chrániť pracovníkov, e, ktorí majú zmluvu na dobu určitú. Táto smernica má dve hlavné ustanovenia, ktoré podľa nás sú relevantné v tomto prípade. Poprvé, Doložka 4 smernica je založená dohode medzi sociálnymi partnermi. Doložka 4 tejto dohody stanovuje, že pracujúci na dobu určitú by nemali byť znevýhodnení ako pracovníci na dobu neurčitú, a ak to nie je objektívne zdôvodniteľné. A ďalej, druhé hlavné ustanovenie sa týka doložky číslo 5, ktorá hovorí o predchádzaniu nepriaznivých eh, ustanovení zmluvy. Eh, vypočuli sme si, že to už eh, pokračuje 26 rokov táto situácia, že ide od na seba nadvezujúce pracovné dohody v prípade, že členský štát e, nestanovil maximálne celkové e, trvanie pracovnej dohody, alebo ak sa to nejako neobmedzuje v národnej legislatíve, nie je možné e, takto trvanie pracovnej dohody obmedziť. Keď si porovnáme trvalo zamestnaných e, e, pedagógov univerzity a týchto odborných asistentov. Zdá sa, že je tu dosť e, zaražajúci rozdiel medzi pracovnými podmienkami týchto dvoch kategórií. Ochrana na základe smernice je obmedzená na podmienky zamestnania, ale v judikatúre sa to vzťahuje najmä na mzdu. Teda príklad, ktorý uvádzate, je veľmi relevantný a tiež prístup k dovolenke, k materskej dovolenke alebo aj k eh, nemocenskej dovolenke. Zdá sa, že dochádza naozaj k diskriminácii medzi týmito dvoma kategóriami zamestnancov na univerzite vo Valencii. Európsky súdny dvor jasne uvádza, že táto eh, doložka číslo 4, ktorá hovorí o predchádzaní diskriminácii, sa dá zosúľadiť aj s národnou legislatívou, teda okamžité kroky, ktoré majú predkladateľe k dispozícii, by boli tom, aby sa obrátili na národné e, možné mechanizmy vrátanie e, právneho urovnania, aby sa odvolali na priamu uplatniteľnosť tejto doložky e, národnej legislatíve, kde sa zakazuje diskriminácia. Čo sa týka počtu e, predlžovania pracovných dohôd a zmluv. E, tu je jurisprudencia veľmi jasná, že takéto predlžovanie by sa nemalo e, využívať na to, aby sa pokryli trvalé potreby. Musí teda byť za tým nejaká dočasná potreba, ak sa uzatvárajú tieto zmluvy na dobu určitú. V roku 2013 sa tým zaoberal aj súd. V roku 2014 dospel k rozsudku a Európsky súdny dvor skonštatoval vo svojom rozsudku, že národná legislatíva, ktorá sa uplatňuje v Španielsku, nebola porušená, teda neporušovala túto doložku smernice, ale odvolal sa na Národný súd, aby sa preverilo, či došlo k náležitej implementácii konkrétne v prípade univerzity v Katalánsku, kde boli zamestnanci a pracovníci v veľmi podobnej situácii ako v prípade univerzity v Valencii. Okrem toho medzi tým e, Najvyšší súd Španielska prijal ďalší rozsudok, kde sa určuje, že tieto zmluvy e, neboli platné e, vzhľadom na ustanovenia rodnej legislatívy, ktoré neboli náležite splnené. Teda komisia sa domnieva, že tento rozsudok ponúka výklad národnej legislatívy, vďaka čomu by aj pracovníci univerzity vo Valencii mali získať právny nárok na nápravu. Teda neškonštatoval, že by národná legislatíva nebola v súlade s nariadením. Otázky, ktoré sa tu spomínajú, celkom iste viete, súvisia s podobnými inými petíciami, ktoré súvisia s pracovnými e, zmluvami na dobu určitú. My o tom e, vedieme diskusie so španielskými orgánmi, aby sme e, našli nejaké riešenie. Celkom iste budeme mať príležitosť pohovoriť si o tom podrobnejšie aj pri príležitosti ďalších stretnutí v budúcnosti. Budem vás informovať aj o priebehu týchto našich stretnutí so španielskými orgánmi. Ďakujeme pekne. Teraz e, otváram diskusiu kolegom pani Ždanoka. Ďakujem. Veľmi ma teší, že komisia spomenula, že predkladateľa petície sa opierajú o právne argumenty, keď predkladajú svoju petíciu nášmu výboru. Myslím si, že je to jasný prípad diskriminácie. Ak vychádzame z princípu rovnakej mzdy za rovnakú prácu, ja som 15 rokov tiež pôsobila ako vysokoškolská eh, pedagogička na Univerzite Rige, teda je to problém, ktorý sa bytostne týka aj mojich kolegov, je to veľmi citlivá vec, tiež som členkou vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a aj tam sme prejednávali otázku týchto pracovných zmluv na dobu určitú, ktoré nemôžu byť riešením mnohých e, rozmanitých problémov, dajme tomu nezamestnanosti alebo znižovania miest vo všeobecnosti či iných úsporných opatrení, ktoré sa prijímajú e, v rôznych všetkých štátoch e, vrátane Lotyšska aj Španielska. Nechcem teda opakovať to, čo už uviedol zastupca komisie tesne predo mnou v súvislosti so smernicou a v súvislosti s tým, že bola jasne táto smernica z roku 1999 jasne porušená, budeme musieť túto petíciu ponechať otvorenú. Podľa môjho názoru budeme musieť zasledovať list príslušným španielským orgánom budeme tam musieť vysloviť e, svoje znepokojenie a tiež budeme musieť e, postúpiť túto petíciu aj Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, aby sme ich informovali a aby sme ich požiadali o reakciu. Máme tu totiž mnoho podobných tém otvorených, ktoré sa týkajú tejto e, témy. Ďakujeme pekne pani Albiol. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mm, táto neistota v pracovných podmienkach je niečo, čo v Španielsku zažívame. Stále viac a viac pracovníkov má e, pracovné zmluvy na dobu určitú, nižšie mzdy a tak ďalej. A táto neistota na pracovnom trhu sa týka aj verejných univerzity a vidíme to aj na základe tej petície. Títo asistenti, odborní asistenti sa stávajú lacnou, kvalifikovanou pracovnou silou. Naozaj som bola prekvapená, keď som počula tie čísla. E, Predkladateľia petície povedali, že 41% takýchto mm, pedagogických miest na univerzitách sú vlastne v neistých podmienkach a majú teda väčšiu neistotu, horšie pracovné práva a to je zlá situácia pre pracovníkov samotných, ale aj pre univerzitu, a, teda pre súčasť e, verejnej služby. Ja chápem, že musíme e, zájsť e, teda na rôzne tie verejné inštitúcie a je to v kompetencii štátu, ale e, časť tých kompetencií by mohla byť aj na regiónoch a potom by sme sa mohli pozrieť na regionálne inštitúcie v tejto súvislosti. Reakcia Európskej komisie bola veľmi jasná. Myslím, že e, je to v súlade s európskymi nariadeniami. Situácia dočasných pracovníkov nemôže byť horšia než situácia stálych pracovníkov, stálych zamestnancov a nemôžu mať nekonečne sa obnovujúce dočasné zmluvy rok po roku a petičný výbor by mohol kontaktovať orgány v tejto súvislosti. A keď Európska komisia hovorí, že je to téma, ktorú treba vyriešiť e, a nasoliť spravodlivosť, tak určite to sa už udialo. predkladateľe petície prišli potom, čo sa snažili vec vyriešiť v Španielsku potom, e, čo vlastne tieto veci e, predniesli e, pred spravodlivosť a to by mohla byť cesta vpred. Nie je tu riešenie možno v tom štátnom prístupe, takže mohli by sme poslať informáciu orgánom o tejto petícii. No a je to tiež politické Ja sa angažujem v politike vo výbore, pretože som v parlamente, ale istota pracovných podmienok, pracovné prostredie, ochrana obetí, to sú dôsledky rozhodnutí, ktoré príjmajú alebo nepríjmajú naše vlády. Nemôžeme jedno od druhého oddeliť. Chcem naozaj na tom nástojiť, že všetko, čo tu robíme, je politické. Pracovné podmienky, životné prostredie. Všetko sú to politické témy, ktoré musíme riešiť z politického pohľadu dialog a politika, a to je to, na čo sme tu. Ďakujem pekne. Maximálne s vami súhlasím a musíme to urobiť civilizovaným spôsobom, to je dôstojné. Takže teraz pán Becker, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení predkladatelia petície, ja z aktuálneho opisu situácie e, si beriem to, že v prvom rade komisia veľmi podrobne preskúmala túto petíciu, že na základe e, preskúmania petície a na základe toho odkazu na klauzuly Európskeho súdneho dvora presne tieto klauzuly európskej legislatívy sú národným právom, sú národnou legislatívou. Čiže môžete sa s plnou dôverou obrátiť na právne e, inštancie vo svojej krajine. Ale priznávam, a tá odhodlanosť pani Gutzman to veľmi správne opisuje, že vlády nevždy sú veľmi spolahlivé pri realizácii národnej legislatívy a ani vtedy nie, keď ide o európsku legislatívu. Takže súhlasím s tým, že vplyv, ktorý my máme v zmysle toho, ako to nazývame niekedy, tej soft power EU, že to by sme naozaj mali aj využiť. A k tomu patrí aj to, že sa obrátime na príslušné orgány a predtým by som chcel ešte vyčkať na oznámené stanovisko výboru pre zamestnanosť. Tam sú naozaj šikovní kolegovia, ktorí zda tiež budú vedieť prispieť, ale myslím si, že všetky oblasti, ktorých sa toto týka, tam je to absolútne jasné v pracovnom práve upravené, tak čo sa týka e, zneužívajúceho e, využívania zo strany zamestnávateľa, aj pokiaľ ide o diskriminačné odhodnotenie, to všetko vlastne e, naznačuje, že v civilizovanej európskej krajine sa dovoláte spravodlivosti, ale my naš, vašu cestu k nám využijeme na to, aby sme naozaj dôrazne zatlačili na realizáciu tohto práva. Ďakujem. A ja, Aha, a ešte pardon, e, vystupujem za to, aby samozrejme petícia ostala otvorená až kým výbor pre zamestnanosť eh, nevydá svoje stanovisko a potom e, veľmi rýchlo musíme zorganizovať podporu pre vás tu u nás. Ďakujem. Mr. Marias? Pán Marias. Από τη συζήτηση προκύπτει čo vyplýva z diskusie je, že v Španielsku čo sa deje v Španielsku, sa deje v iných krajinách, pretože aj v Grécku máme systém na základe prezidentskej vyhlášky, čiže pedagogickí, vysokoškolskí pracovníci sa najímajú na 3 roky, ale nemajú rovnakú úroveň mzdy ako osoby, ktoré majú e, stále zamestnanie na univerzite. Takže tým sa obchádza smernica 1999, ktorá jasne stanovuje, že pracovníci, ktorí majú uh, zmluvu na dobu určitú, musia mať rovnaké podmienky ako osoby, ktoré majú zmluvy na dobu neurčitú. Takže si myslím, že španielskí kolegovia by, si na to mali, by sa na to mali zamerať, pretože naozaj uh, ak e, vykrývajú mm, neustále prav, a regulárne potreby, tak by sa ich zmluvy mali premeniť. A to je dôležité. Ja som na univerzite pracoval roky a rovnaký problém máme aj v Grécku. A myslím, že tú smernicu treba riadne implementovať, aby teda e, tieto zmluvy e, s otvoreným koncom by mali byť teda zmluvy definitívne. No, možno mi niečo uniklo. Ja som počúval len monitor, ale možno niečo začalo, zaznelo medzi tým. Ešte to má dopad samozrejme na dôchodkové práva, pretože ak máte nižšiu mzdu, tak aj dôchodok bude samozrejme nižší. Takže je to diskriminácia, ktorá sa týka nielen e, vašej mzdy a podmienok, za ktorých ste zamestnaní dnes, ale aj dôchodkový vek e, vlastne e, prinesie zo sebou diskrimináciu a peniaze, ktoré vám vyplatia ako dôchodok. Takže je tu porušenie smernice z roku 1999, ale môžeme teda sa obratiť aj na španielské súdy, aby sa viedlo konanie, aby vláda musela riadne implementovať legislatívu. Teraz je otázka, že či je to neustála prax v Španielsku, e, takže či je to nejaké obchádzanie základných práv, takže petíciu necháme otvorenú a budeme ju neustále aktualizovať. E, budeme mať aktuálne informácie od kolegov, no ale čo sa týka flexibility a teda že niektorí e, pracovníci majú e, zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú. E, samozrejme, ľudia chcú si normalizovať svoju pracovnú situáciu a to sa týka aj univerzít. Čiže zákon musí platiť aj na univerzite, pretože aj tak na právnickej fakulte vyučujeme právo. Like Kolegovia, chcem pripomenúť, že ráno sme diskutovali na koordinátoroch a vymenali sme si názory pred tým vypočutím, ktoré bude 22. novembra. A síce pod názvom Ochrana práv pracovníkov v dočasných alebo neistých zamestnaniach. A, takže môžem len povzbudiť pred predkladateľov petície, aby to sledovali. Bude tam streaming, môžete byť teda vo Valencii a sledovať toto vypočutie E, bude trvať niekoľko hodín a budú tam určite zaujímavé vystúpenia rôznych zainteresovaných. Diskutovali sme aj o tom, že obyčajne podniky, firmy alebo ako McDonald's e, by zneužívali e, svojich zamestnancov v tomto zmysle. Teraz hovoríme o univerzitách, takže to je naozaj veľmi široká škála, kde sa to uplatňuje. Naozaj je to niečo, čo by sme sa všetci mali snažiť potláčať a teda musíme spoločne na tom pracovať s Európskou komisiou, pretože si nemôžeme dovoliť žiadne medziinštitucionálne spory o tom, že kto má urobiť čo. Jednoducho musíme niečo dosiahnuť menej európskych občanov. To by malo byť teda ešte našou najvyššou prioritou. Myslím si, že petícia by mala ostať otvorená, treba ju poslať aj výboru pre zamestnanosť na informáciu. A počuli sme, že sú dôkazy o diskriminácii v tomto prípade. Počuli sme to od zásobcu komisie, takže vás chcem povzbudiť, aby ste sa obrátili aj na národnú justíciu, pretože e, bezprostredné konanie by malo byť vedenie sporu a snaha o nápravu na národných súdoch. A potom my môžeme na to nadviazať, ak dáte sekretariatu nové informácie a e, po vypočutí môžeme v tomto pokračovať a uvidíme, či dokážeme mm, viesť ďalší dialog s komisiou. Takže toto je navrhovaná cesta vpred. Máte nejaké výhrady, alebo môžeme takto postupovať? Áno. Rada by som si aj váš názor vypočula. Nie je to veľmi jednoduchý prípad, takže opäť sa môžete vyjadriť v tejto veci. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade chceme veľmi poďakovať komisii za eh, otvorenosť voči tomuto problému. Eh, naozaj je to skupina ľudí, ktorá intenzívne pracuje s našimi študentami, s našou budúcnosťou. Takže myslím si, že Mm, keď toto vyriešime, to bude, bude to pozitívne aj pre nich. Takže áno, pokiaľ ide o tú justičnú cestu, už sme sa obrátili týmto smerom, ale až následne môžeme tu konať, keď napríklad nedostaneme novú pracovnú zmluvu, keď, sa dochádza, keď dochádza k tej diskriminácii na pracovisku. Týka sa to príliš veľa ľudí e, na to, aby každý sa obratil na súd. Tam si konať vláda, centrálna vláda, regionálna vláda, oni musia začať konať. A keď tú petíciu necháte otvorenú a e, pošlete nám nejaký list e, s vašimi formuláciami. To by nám všetkým pomohlo, pretože obratiť sa iba na e, teda súdnu cestu, to pomôže tým dotknutým konkrétnym, ale nepomôže to kolektívu, aby sme vlastne vyriešili situáciu, ktorá je skutočne e, e, zúfala a je to už tak zabetonované, že už to má nabralo nejaký vlastný život. Ďakujem. Dobre, budeme to ďalej sledovať, ale ako ste povedali, je to systematické, už to nie sú len jednotlivci, je to systematické porušovanie a myslím, že by sme mali zabezpečiť, aby región Valencie dostal tieto informácie, že to budeme sledovať, ale takisto, ako povedal pán Marias, Ehm, je to niečo, čo sa týka naozaj všetkých členských štátov, čiže mm, má to systematickú povahu a preto je toto príklad, ale problém je o mnoho širší. Týka sa to aj univerzity v Upsale alebo v Atenách a všade, všade inde. Uh, No a preto by sme sa na to mali naozaj pozrieť a viem, že tu máme zástupcov úradu z Valencie. Určite ste si to dobre zaznamenali a že regionálnym orgánom dáte o tomto informáciu. Dobre, budeme teda takto pokračovať. Výborne, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto podielali. A teraz poďme na ďalšiu petíciu. Tiež v Španielsku naozaj máme tu celý rád rôznych petícií, ktoré prichádzajú zo Španielska. Teraz je to 161 o e, bankových praktikách ECB predkladatelia petície by tu už mali byť. Suzana Fernández, Alberto Aran Santander, už ste tu. Takže nech sa páči, máte slovo. Dobré odpoludne. Ak dovolíte, chcela by som vystúpiť ako prvá. Je mi veľkým potešením, že tu vidím tak veľa žien, za pretnickým stolom a ďakujem, že ste nám dali možnosť prezentovať našu požiadavku pred Európskym parlamentom a jeho petičným výborom. Ďakujeme sekretariátu poslancov, ktorí nás povzbudili a chcem spomenúť všetky tie ostatné organizácie, ktoré spolu s nami bojujú e, proti španielskej legislatíve, ktorá ignoruje smernice prijaté týmto parlamentom. A, m, chcem sa viedeť k tejto otázke E, zabezpečenia hypoték. Sú tu rôzne asociácie v Španielsku, Zlamanča a tak ďalej a my sa za nich zasadzujeme. Je to nespravodlivá situácia pre španielských spotrebiteľov Eh, v porovnaní s ostatnými eh, spotrebiteľmi v Európe. Tie smernice sa realizujú len vtedy, ak slúžia tej úspornej politike, ale vzhľadom na eh, situáciu spotrebiteľov stále sa to ťahá a na, za to teda musí zodpovedať, my, by, na, za to treba zobrať španielskú vládu na zodpovednosť. je teda možné, že tak povediac um, občania sú vydaní uh, na pospas kapitálu, nerealizujú sa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, všetko, čo sa dosiahlo v Európskom parlamente, sa zatajuje, za, uh, sa neguje, pokiaľ ide napríklad o ochranu spotrebiteľa proti nejakému zneužívaniu. Je to taký neistý systém, ktorý sa toleruje v prospech kapitálu a rodiny sa dostávajú do chudoby, majú naozaj nedostojné mzdy, je tam energetická chudoba, pripúšťa sa chudoba detí, takže absolútna chudoba v 21. storočí a toto sa dopúšťa v Európe orgánov. My proti tomu bojujeme. Bojujeme spolu s rodinami, skúmame legislatívu, európsku legislatívu, španielsku finančnú legislatívu Chceme podporiť rodiny pri eh, eh, exekúcii hypoték nesplácaných, aby dostali späť svoje, svoje bývanie. Chceme im pomôcť vybudovať si nový život. Eh, pri všetkom tom obnovenom hospodárskom raste sa na nich akoby zabudlo. Banková branža urobila obrovské chyby a občania teraz musia za to platiť účty a tých treba podporiť. Pred rokom sme spustili petičnú iniciatívu s Európskou e, centrálnou bankou, s ombudsmankou a preto sme tu dnes s touto petíciou predstúpili. A aby ste ECB e, vyzvali, aby pri bankových produktoch sa postarala väčšiu transparentnosť pri ďalšom predaji e, dlho, dlhov po verejnom a súkromnom sektore vznikli mnohé problémy. Len aby sa umožnili investície a len aby sa vyhovelo bankám a kapitálu a tie mnohé investície sa strácajú v absolútne neprehľadných transakciách, ehm, ako ďalšie zaknihovanie a tak ďalej. Takže ECB musí byť transparentná, musí dávať informácie k svojim investíciám a k rôznym aktívam, ktoré sa skupujú medzi iným aj hypotéky, o ktorých som hovorila. Lebo niekedy ani nevedno, komu sa tie hypotéky odpredali. Španielské banky nám jednoducho chcú zobrať naše bývanie. Tvrdia, že sú majiteľmi založených nehnuteľností, ale my, občianky a občania, platíme všetky tieto inštitúcie našimi daňami a aj Európsku úniu a chceme vedieť, kam idú peniaze ECB a kam idú peniaze z výbratných daní. Chceme, aby boli naše práva zachované. Ďakujem pekne. Budem pokračovať, ako povedala moja kolegyňa. Chceme, aby tento výbor vyzval ECB, aby aby naplňala pravidlá. Týka sa to nielen španielských občanov, ale týka sa to aj ostatných občanov Európskej únie. Mnohé rodiny trpia touto krízou a vidíme, že mnohé finančné e, subjekty sa tým zaoberajú. Predtým tu boli rezervy, ktoré to všetko dokázali podporiť, všetky tie transakcie, ale teraz také niečo už neexistuje. Takže sú tu špekulácie s dlhom, dobre, ale bankové orgány, či národné alebo európske, by mali skoncovať s touto praxou mali by dodržiavať pravidlá ECB a hlavne by mali byť transparentné. ECB má svoj e, program a tým vlastne favorizovala veľké bankové subjekty, ktoré zlikvidovali pochybným spôsobom problematické fondy. Uh, sú tu aj, sú tu, sú tu aj fondy, ktoré banky využívali, ale ich využívanie bolo vlastne na úkor našich občanov. Snažia sa, aby do toho bolo zapojených čo najmenej aktérov. Je tu istý zástupca e, investorov a táto, ten, ten, musím však zdôrazniť, že ochrana, o, ochrana investorov ale teraz vôbec neexistuje. E, sú tu od roku 2015 aj spoločnosti, ktoré pôsobia ako garanti v kráľovskom dekréte sa prisudzuje sa prisudzujú tieto právomoci gestorským spoločnosťam, ale často sú spojené s bankami. Ovplyvnený má to dosah na nás, tých, ktorí si berieme hypotéky, ale aj na samotných investorov. Čiže nemáme už právo, nemáme už právo nahliadnúť do výsledkov finančných korporácií za každým výsledkom je ale rodina, ktorá zostala na ulici bez toho, aby sa dokázala voči takýmto praktikám brániť. My sme začali budovať e, istú, ist, e, ist, istú opozíciu a mnohé, mnohé z toho, e, čo snažili sme sa Snažili sme sa hľadať dodatočné údaje. Mm, centrálna banka však tieto údaje má a ústredné orgány majú, majú povinnosť informovať o týchto postupoch. Bolo by to veľmi jednoduché, napríklad ak by nám cestou petície um, uviedli, alebo teda ak by sme požiadali o to, aby nám tieto údaje boli poskytnuté. Ide o základné právo, týka sa to nás, našich obydlí, našich životov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Uh, veľmi rada by som teraz poprosila pána Erharta za komisiu alebo pani z Marto. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Ďakujem veľmi pekne, pán Erhard to som ja. Vypočuli sme si veľmi široký obraz, širokú perspektívu a ja sa budem držať len toho, o čom je petícia, teda nabádanie ECB na to, aby vyzvala alebo teda nabádala Španielskú komisiu pre cenné papiere, aby e, zriadila register e, depozitár všetkých informácií a tá druhá časť ak tomu dobre rozumiem, je nabádať, e, naliehať na ECB, aby poskytla informácie o produktoch, ktoré sú v ponuke e, v tejto oblasti, čiže produkty, ktoré vychádzajú e, z, ktoré majú hypotekárnu povahu a ide vám o to, aby tieto produkty boli, tieto údaje boli zverejnené. Um, O tieto informácie sa žiada v záujme toho, aby bolo zrejme, kde po predaji úveru sa úver nachádza a na to, aby sa e, spotrebitelia mohli brániť aj na súde v prípade potreby. A rozumiem tomu tak, že je tu istý problém s, so spopl- neustálým spoplatňovaním zo strany bank. Neviem, tak som to pochopil a k tomu sa aj vyjadrím. Predkladatelia správne uviedli, že, sa tejto, že, tejto, že túto otázku postúpili aj ECB samotnej, konkrétne úradu ombudsmana. Um, ich odpoveď bola taká, že to nie je v právomoci ECB poskytnúť uvedené informácie a že takúto povinnosť ani nemajú. No a bohužiaľ e, som i ja dospel k tomu istému záveru a vysvetlím prečo. ECB je verejným orgánom. Jej povinnosťou je dohľad, je dohliadá má právomoci dohľadu, je o jej právomociach hovorí zakladajúce nariadenie SSM, čiže tzv. Single Supervisory Mechanism a nemôže zájsť pon- za právomoci, ktorý, ponad právomoci, ktoré jej boli prisúdené. Čiže oni sú dohodnutí, o, o, oni sú zodpovední za prudenciálny dohľad nad bankami, čiže nie sú zodpovední za španielské fondy, hypotekárne fondy alebo e, sekuritizačné e, fondy, fondy cených papierov. ECB je zodpovedná v prvom rade za banky a môže konať len v tomto smere. Pokiaľ ide o fondy, tam je to španielský dozorný orgán, ktorého právomoc je dohliadať nad španielskými fondami. Uh, podľa nariadenia SSM mm, ECB nie je nejakým super dozorcom alebo super orgánom dohľadu, pretože ECB by mala požia- požiadať, alebo teda, že by mali oni požiadať e, španielský orgán, aby niečo urobil. Oni to môžu urobiť len v prípade bank, nie v prípade ostatných, e, ostatných e, subjektov, pretože to nie je zakotvené v ich zakladajúcom nariadení. Takže takéto sú právomoci ECB. A ECB ako každý verejný orgán musí konať v rámci im udelených právomocí. V opačnom prípade by konali nezákonne, takže ilegálne. Avšak eh, počúvajúc váš výklad, výklad predkladateľov. Oni hovorili, že by radi vedeli, kde sa nakoniec hypotéka dostane, komu, za akých podmienok je odpredaná. Nuž to je otázka, ktorú rieši primárne občianské právo a to spadá pod vnútroštátnu legislatívu s výnimkou zo pár prípadov, čiže európska legislatíva nedokáže v tomto prípade poskytnúť e, usmernenie. Druhá požiadavka. ECB zverejní informácie o produktoch, ktoré v rámci sektoru nakúpila. Aj e, teraz poviem aj e, teda aj, na, aj v prospech tých, akými sú napríklad spotrebitelia, E, držiteľia úverov, alebo teda tým, ktorí boli úvery udelené. Čiže ECB e i tu je verejným orgánom, musí preto konať podľa pravidiel, ktoré sú vytýčené, ktoré musí rešpektovať. ECB, keď odkupuje takéto produkty, tak ich nakupuje ako akákoľvek tretia strana. To znamená, že nemá to znamená, že nemusí, nemusí zverejniť e, nič k údajom o štruktúre uvedených produktov a pravdepodobne by to e, išlo pravdepodobne by to bolo aj v rozpore um, s, s pravidlami na ochranu osobných údajov či s pravidlami o zachovaní služobného tajomstva, ak by ECB takéto údaje zverejnila, pretože aj tí na druhej strane majú právo na ochranu údajov a ECB nemá žiadnu právomoc na zverejnenie podobných informácií. Zhrniem to. Neexistuje žiadny právny základ, na základe ktorého by ECB mohla zverejniť takéto informácie, alebo aby ECB dokázala naliehať na španielský dozorný orgán, aby oni zverejnili či zozberali podobné informácie a právny základ je e, dôležitý a pochopiteľne ECB musí konať len v rovine právneho základu. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Pani predsednička, ďakujem v prvom rade našim priateľom zo Španielska, ktorí nám vyložili všetky tieto záležitosti. Um, je tam niekoľko vecí. Prvá sa týka úlohy ECB ako investora a orgánu dohľadu. A po druhé, um, sa, po, po druhé ide o toxické úvery alebo nedobytné pohľadávky. Uh, to zaujíma samozrejme nás všetkých. Už viackrát bolo povedané, že v rámci ECB panuje konflikt záujmov. Um, uh, 80, 80 bank e, v EÚ kontroluje práve ECB a samozrejme kontroluje aj španielské banky, je súčasťou trojky, v rámci memoranda uplatňuje politiku v rámci svojho mandátu a e, e, pán, pán Draghi nedok- nemôže predsa nosiť štyri klobúky, tak povediať, zase jedna viacerých stoličkách. Už sme viackrát hovorili o e, konflikte záujmov, hovorili sme o quantitative easing už niekoľkokrát, o čo ide, keď nákupujú verejný či súkromný dlh, tak ja, so, ja som sa párkrát už e, pána Dragho pýtal, povedzte nám, akým, akým akým spôsobom, alebo teda akým spôsobom budete riešiť Grécko, pretože na to sa nesťahuje kvantitatívne uvoľňovanie. Ale grécka banka v roku 2015-2016 vydala, um, vydala dokumenty v súlade s kvantitatívnym uvoľňovaním, čiže uh, akým spôsobom dochádza k tomu nákupu e, dlhopisov. Ja sa pýtam, ktoré, kto, akí súkromní investori vstúpili do Gréckej národnej banky, k nákupu akých dlhopisov vstúpilo, e, o aké dlhopisy išlo, kúpila ich Deutsche Bank a tak ďalej. Ale um, um, odpoveď bola taká, že ako máme e, vedieť, ktorým bankám v skutočnosti pomáha kvantitatívne uvoľňovanie, pretože pravdepodobne v Španielsku ich centrálna banka a ECD ECB skúpili alebo teda e, skúpili len dlhopisy piatich najväčších španielských bank a žiadnych ďalších, že nemala by tu panovať istá transparentnosť. V Grécku e, naša grécka banka mm, e, nám dala všeobecnú otázku, že odkúpili dlhopisy ECB a a tieto boli v spojitosti s regionálnymi a, a tie, sa, tie sa týkali regionálnych letísk v Grécku. No a potom, potom mm, prišlo memorandum o Grécku, takže ja neviem, o čom komisia hovorí. Všetko, uh, všetko treba jasne povedať. Ako ECB využíva verejné prostriedky a takisto ako ich využíva aj e, grécka či španielská banka. Ďalšia vec. Verejný dlh a e, tie zlé nedobytné úvery, tie sa odpredávajú lacno a tí, ktorí ich odkupujú, potom spôsobujú to, že ľudia skončia na ulici. Videli sme to v Španielsku, rodiny sú deložované obávam sa, že aj v Grécku budeme čoskoro svetkom podobných eh, scén a podobných situácií. Eh, bude tzv. elektronická aukcia a ten, ktorý je držiteľom úveru, nebude vedieť, čo sa udialo s jeho úverom, nebude vedieť, aké sú ďalšie kroky. A Špaň... súkromné banky v Španielsku dostali 15 miliárd na ich záchranu. 200 miliárd bolo vyplatených Grec, bolo zaplatených za záchranu gréckých bank. Ale kto to dostáva? Um, ehm, um, ehm, čo, čo sú to za prostriedky? Áno, máme tu politiku úspornosti a tak ďalej, redukciu penzie a tak ďalej. Nie, to nie. Komisia povie, že žiadne informácie vám nedáme o osúde peňazí, kde sa momentálne nachádzajú, kde sa nachádzajú tie nedobytné úvery a podobne. Záverom. Áno, máme riešenia a odpovede na Cypre máme ustanovenie, ktoré hovorí, že ak banka predá úver e, súkromného, súkromnej osoby, e, nejakú hypotekárnu, hypotekárny úver a predá to nejakému fondu, tis, pôvodne vo výške tisíc, predá za tisíc, tak, eur, tak banka musí zavolať a um, zavolať tomu, kto vlastní úver a spýtať sa či on nie je ochotný zaplatiť 3000 eur za to, aby skúpil, ten, skúpil túto hypotéku svoju. Čiže my sme, my sme navrhli, uh, že zriadíme fond, aby sme zachránili tých, ktorí dlžia v Grécku, ktorí sú dlžníkmi v Grécku a balíček z tretieho memoranda možno využiť na to, aby ľudia mohli skúpiť um, svoju hypotéku. Čiže ja si myslím, že problém tkvie v tom, že celý bankový svet jednoducho túto vec nechce vyriešiť. Pán Tajany musí mu poblahopriať, pretože poslal list pánovi Dragimu a protestoval proti politike ECB boli rozhodnuté nové pravidlá, podľa ktorých e, banky e, sa môžu zbaviť týchto nedobytných úverov a zavezuje banky, aby e, v rámci svojich súvah, aby v rámci, svoj, aby, aby v rámci 5-ročného obdobia nás povedali, o ktoré, teda si spra- aby aby mm, v rámci 5-ročného obdobia teda poskytli zoznam všetkých tých osobných úverov a podobne. Ja si myslím, že pán Tajany vyjadril názor nás všetkých. Myslím si, že um, je to aj úloha parlamentu, aby sa na to pozrela, pretože je spolu zákonodarcom. Ak táto taktika ECB bude pokračovať, tak to povedie k ku kríze medzi inštitúciami, pretože parlament je spoluzákonodárcom. Pozrite sa na to, čo sa deje s týmito úvermi. ECB tu nie je, mala by tu byť, aby aby nám poskytla svoje stanovisko. Navrhujem, aby sme ponechali petíciu v prvom rade otvorenú a potom informovali výbor ECOM a osobne aj pána predsedu Tajanyho, pretože táto petícia je v súlade s listom, ktorý zaslal pánovi Dragimu. A požiadajme ECB, aby predstúpila medzi nás, predstúpila pred nás a poskytla nám odpovede, ktoré potrebujeme. Je to v zásade nezávislý orgán, ale nemala by byť bez kontroly. Ďakujem veľmi pekne, pán Alviol. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. El problema de la vivienda en el estado... es... Ďakujem. Problém s bývaním v Španielsku je veľmi závažný, iba až dramatický. Ľudia ostávajú bez trechy na hlavou. Ďalej rodinám sa strácajú celoživotné úspory. A tiež e, došlo k prípadom e, samovrážd v dôsledku takéto neblahé situácie. Finančné trhy sú hlavnými vinníkmi, to veľmi dobre vieme. Dúfali sme, že Európska komisia by sa postavila na stranu občanov a nie na stranu týchto trhov a finančných veľmocí. Dosť nás prekvapilo, že Európska komisia to neurobila najskôr, sa vyjadrila, že nemá právomoc, že právomoc má centrálna banka za túto tému, ale zjavne ani centrálna banka v tomto nemá právomoc. To je dosť elegantné vyhýbanie sa zodpovednosti. V podstate nie je zodpovedný nikto. A to je podľa mňa dosť pozoruhodné. Tiež existuje Európska smernica o informovaní spotrebiteľa. To je povinnosť, teda či e Centrálna banka, komisia, niekto, nejaká inštitúcia za to musí byť zodpovedná, aby sa dodržiavali pravidlá ktoré stanovujú, že spotrebiteľ musí byť informovaný, ak členský štát nedodržiava túto povinnosť transparentnosti, tak sa musí spustiť konanie. Tento štát musí byť potrestaný. V tomto predsa sú moci na úrovni komisie alebo centrálnej banky. Myslím si, že komisia by mala konať. Sú tu teda dve požiadavky, transparentnosť a informácie. O to žiadajú aj predkratelia petície. Aspoň ja som to takto pochopila. Oni nechcú, aby sa ich um, hypotéky nepredávali ďalej nejakým supom v podbe fondov. Eh, chcú len mať potrebné informácie o týchto úveroch eh, by mohli prijať potom náležité rozhodnutia a tiež by sa mohol prísť tomu, aby ľudia ostávali na ulici. Myslím si, že sú na úrovni komisie právomoci. Je potrebné, aby sa zakročilo. Obraciam sa na, na komisiu. E, komisia vydala smernicu a Španielsko zjadne túto smernicu nedodržiava. Pani predsednička, môže náš výbor sa obrátiť na Centrálnu banku v tejto veci? Možno to by bola jedna možnosť obrátiť na Centrálnu banku. My ako výbor Európskeho parlamentu aby sme predniesli túto vec, že nemáme žiadne informácie o tom, kto je teraz eh, vlastne eh, eh, držiteľom týchto úverov. Možno by sa k tomu mohla vyjadriť Centrálna banka na náš podnet. Alebo by sme sa mohli obrátiť na španielské orgány, prečo nedodržiavajú Európsku smernicu hľadiska poskytovania informácií spotrebiteľom. Ak kolegovia súhlasia a ak súhlasíte aj vy, pani predsedníčka, ak si to želajú aj predkladatelia, mohli by sme sa obrátiť na Centrálnu banku a tiež napísať aj španielským orgánom, opýtať sa ich, prečo a nakoľko sú oprávnené tieto sťažnosti a prečo spotrebiteľ nemá tieto informácie k dispozícii. Toto by som navrhla ja. Excellent. Would the petitioners... Dobre, chcú k tomu niečo dodať predkladatelia? Potom, čo sa vypočuli vyjadrenia, nech sa páči. Ďakujem. Odpoveď komisie je k dispozícii, vôbec sa s ňou nestatožňujeme. Možno sme sa nevyjadrili, nevyjadrili dostatočne jasne, možno ste nás nepochopili, o čo nám išlo v našej petícii. My sa opierame o Európsku smernicu z roka 2013 a tu ide o možný dohľad Európskej centrálnej banky a v tomto nariadení 1024 e, z roku 2013 ide o dohľad a prednáva sa tam táto téma. A v tomto nariadení je stanovené, že Španielská centrálna banka musí chrániť spotrebiteľa. A to, čo sme tu dnes predniesli, Európska komisia už pred tým časom urobila. Španielská centrálna banka bola vyzvaná zverejniť e, tieto e, zruženia nutenej správy e, so všetkými transakciami, ktoré s tým súvisia. Ale čo sa udialo? Tieto spravovacie spoločnosti a banky zverejňujú dokumenty, tisíce strán, príloh, rôzne úvery, ktoré sa nedajú preveriť zmysluplne, často sú to úplne nezrozumiteľné dokumenty. Mali by ste len zajistiť, aby sa dodržiavalo vaše vlastné um, neredenie a smernica, najmä 1024 z roku 2013. Spotrebiteľ by mal byť chránený podľa článku 29 tohto nariadenia. My sme prednesli argumenty v tejto našej petícii a tieto majú aj patričnú váhu. A vychádzame pritom z článku 3 nariadenia. Tu sa uvádza, že spolupráca medzi regulačnými orgánmi nie je medzi centrálnou bankou a príslušným orgánom pre dohľad nad tými cenými papiermi, ale spolupráca v rámci dohľadného systému pre e, dôchodky a cené papiere. Takže 27. tu ide o právo Európskeho parlamentu vytvoriť vyšetrovací výbor a tak ďalej. Takže My tu nehovoríme o tom, že sa odstupuje od nejakých pôžičiek alebo že by sa to malo zakázať. My len chceme, aby sa dodržiavali základné práva, článok 42, prístup k dokumentom, 38, ochrana spotrebiteľa, právo na informácie. To nejako nesúvisí s tým, čo uviedla komisia a čo nám zaslala komisia To, čo komisia dnes predniesla, vlastne znamená, že orgán pre dohľad sa správa ako kupca a pritom by e, mal vykonávať dohľad. Na toto vlastne upozornili aj ostatní rečníci tu vo výbore. Ďakujeme pekne. Je to veľmi zložitá tematika. Preto sme to postúpili výboru, výboru EKON a požiadali sme ich o stanovisko. Máte k dispozícii odpoveď výboru EKON. A teraz by som chcela prečítať, ak dovolíte, niektoré pasáže z tohto stanoviska. Uvádza sa tu, keďže petícia bola spísaná pred tým časom, došlo k významnému posunu trhu s cennými papiermi a toho, na čo sa odvolávajú predkladateľa petície. Európsky parlament a rada nedávno uzavreli neformálny trialóg s cieľom prijatia dohody v prvom čítaní v oblasti nariadenia o sekuritizácii, kde sa čiastočne pokrývajú niektoré z najnaliehavejších ehm, výhrad predkladateľov. A keď od 1. januára 2019 nadobudne účinnosť táto právna úprava, tejto platnosti tento osúhlasený text ešte stále je predbežný, ale v októbri e, to bude hlasované a bude e, zavádzať do praxe nasledovné inovácie. Poprvé zvyšujem transparentnosť, e, požiadavky transparentnosti, čo by prekračovalo článok 34 španielskej legislatívy 5 z roka 2015 a ďalej vytvorenie trhu sekuritizácie, kde účastníci na trhu a príslušné orgány budú môcť získať prístup k informáciám vo všetkých aspektoch sekuritizácie a vrátanie informácií tzv. loan by loan. Toto je skutočná inovácia. Podpísal to Roberta Gualtieri, môj kolega, ktorý je predseda výboru EKON. Pán Marias. Môžem to uzavrieť, alebo chcete ešte vystúpiť predtým? Dobre, takže ja to uzavriem. Navrhujem, aby sme ponechali petíciu otvorenú a aby sme sa obrátili na Centrálnu banku so stanoviskom EKON a aby sme sa zdvorilo pokúsili aj pozvať ich na našu schôdzu výboru. Nemyslím si, že by toto pozvanie prijali, ale ako som už uviedla, viackrát naši schôdzi vždy podľa mňa stojí za to by zdvorili. Isté, že sú viazaní nariadením, ale tak či tak. Myslím si, že týmto by sme preukázali, že berieme petície s plnou vážnosťou. Tiež sa chystáme skontaktovať ako už uviedla pani Albiol, španielské orgány, chceme ich upozorniť eh, na túto situáciu, zašleme im aj kopie listov a tak ďalej. Ďalej, pán Marias, eh, čo navrhujete vy? Pani predsednička, ja súhlasím s vašim stanoviskom, že by sme mali zaslať list Centrálnej banke, ale z odpovede pána Gualtieriho vidíme, že v súčasnosti prebiehajú rokovania. Myslím, že by sme mali prizvať Centrálnu banku a je za účasti predkladateľov petície by sme mali zorganizovať ďalšie stretnutie. Aj toto by mali mať pod kontrolou občania. Nejde len o orgán, ktorý môže fungovať bez akékoľvek kontroly. Musí teda prebehnúť diskusia aj s vysielaním naživo cez internet. Nesmie to prebehnúť niekde s zatvorenými dverami. Tu pred očami občanov sa to musí podrobne rozobrať. Budeme tu mať aj predkladov, predkladateľov petície, ďalších kolegov poslancov. Máme aj podobné témy, ktoré súvisia s Centrálnou bankou. Teda centrálna banka by tu mala byť zastúpená a mala byť zaujať stanovisko. Musí si uvedomiť, že inštitúcie musia pracovať v prospech občanov a nie v prospech svojich priateľov a spojencov v bankách. Dobre, takže takto budeme postupovať. Ďakujem za to, že ste merali takúto ďalekú cestu až sem do Bruselu, šťastnú cestu domov. Ponecháme petíciu otvorenú a pokúsime sa to sledovať podľa našich možností. Ďalšia petícia nesie číslo 91 z roka 2013. Aj táto sa týka transparentnosti Centrálnej banky. Nie je predkladateľ prítomný, ale prítomná je komisia. A i hneď môžem dať slovo aj zastupcovi Louis von Sebastia. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať vášmu výboru za to, že máme možnosť predložiť svoje stanovisko k tejto petícii. Eh, žiadateľ žiada Centrálnu banku, aby sa verejne zverejňovali finančné transakcie eh, v prospech svojej organizácie a tiež svojich pracovníkov. Najmä petícia žiada, aby sa suma finančných transakcií, ktoré prebehli v prospech pracovníkov Centrálnej banky v posledných 10 rokoch, keď bola petícia predložená tiež, chce, aby Centrálna banka zverejnila počet príjemcov a tiež sadzby, ktoré sa uplatnili pri týchto transakciách. Komisia už odpovedala na túto petíciu v februári 2012 a v marci 2014. Komisia sa vyjadrila nasledovne. Poprvé, článok 24 štatútu Európskej centrálnej banky stanovuje, že centrálna banka a národné centrálne banky môžu spustiť operácie pre administratívne účely alebo pre svojich pracovníkov. Ide o transakcie, ktoré sú zakotvené teda v zmluve zmluva sa vyjadrila, že nemá, teda komisia sa vyjadrila, že nemá k dispozícii údaje, o ktoré žiada predkladateľ. Ešte stále to naďalej platí. Komisia taktiež vyzvala predkladateľa petície, aby sa skontaktovala s Európskou centrálnou bankou. V tejto veci je to interná záležitosť ECB. Argument, ktorý komisia uviedla, prečo sa nadalej platí a Komisia by chcela len pripomenúť, že Európsky ombudsman, Európska ombudsmanka v apríli 2012 uviedla, že komisia správne odpovedala na list predkladateľa a ombudsmanka odporúčila, aby sa predkladateľ obrátil na ECB so žiadosťou o podrobnejšie informácie. Ďakujem. Keďže predkladateľ nie je prítomný, máte slovo vy, pán Marias. Ďakujem pekne. Táto otázka, ktorá sa týka tejto petície, súvisí s tým, čo sa týka náboru pracovníkov na úrovni ECB. ECB totiž na rozdiel od ostatných orgánov v Európskej únii neponúka trvalé posty, e, ktoré by získali pracovníci po konkurze EPSO Všetko sa to zverejňuje interne. Ponúkajú sa len dočasné pracovné miesta na 2, 3, 4 roky. A všetko je to veľmi netransparentné. Teda myslím si, že musíme žiadať o viac informácií. Chceme totiž e, sa dozvedieť, za akých podmienok, podľa akých kritérií naberajú nových pracovníkov do výkonnej e, časti ECB. Sú to ľudia, ktorí prijímajú veľmi závažné rozhodnutia, ďaleko silné rozhodnutia pre celú Európu. Nezabúdajme, že žiaľ najsilnejšou legislatívnou inštitúciou alebo orgánom je práve Európska centrálna banka v Európskej únii a rozhodnutia, ktoré prijíma centrálna banka, majú priamy dopad na občanov, na zamestnanosť, na chudobu. A preto bez nejakých konkrétnych podmienok nie je možné len tak niekoho zamestnať e, veľmi netransparentným konaním. A ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí. E, čo s následným postupom ľudí, ktorí odchádzajú z centrálnej banky, za akých podmienok sú povinní potom neujímať sa funkcií v súkromnom sektore, v súkromných bankách, ktoré v podstate predtým vlastne mali kontrolovať. Teda Zdá sa, že predkladateľ petície si nemohol dovoliť finančne pricestovať sem osobne. Um, myslím si však, že táto téma by mala ostať otvorená. Myslím si totiž, že je to veľmi závažná vec a došlo k rôznym um, odsudeniam aj v tlači, aj čo sa týka celého mechanizmu zamestnávania pracovníkov ECB. Eh, eh, e aj výšky odmien, miest v ECB um, a taktiež miery kompatibility. Toto všetko by malo byť plne transparentné. Ďakujem. More the operations on transactions. Okay. So, we do the... Dobre, takže budeme postupovať nasledovne. Ponecháme túto petíciu otvorenú a požiadame ECB, aby objasnil svoju odpoveď tá totiž bola doteraz nedostatočná a naďalej teda platí otázka, či banka vykonávala operácie v prospech svojich pracovníkov. Ak áno, tak by sme banku, aby ďalej zverejnila e, požadované informácie podľa právneho rámca, ktorý pokrýva prístup k dokumentom a tiež, e, aby sa reagovalo na to, čo práve e, robí výbor Ekon a o čom sa bude hlasovať o nedlho v pléne. Potom, čo získame odpoveď, e, sa rozhodneme, ako sa bude postupovať ďalej, ale zatiaľ sa bude postupovať takto. Dobre, ak je to podporené, tak takto sa bude postupovať. Ďalší bod sa tiež týka ECB, ide o politiku nízkoúrokových sadzieb. Je to petícia 683. Predkladateľ petície nie je prítomný, je tu však komisia. A chcela by som mi týmto poprosiť, aby sa vyjadrili k tejto opäť dosť zložitej veci. Ďakujem. Predkladateľ petície sa stiažuje na politiku nízkych horkových sadzieb ECB tvrdí, že banka zneužíva tento nástroj na úkor e, sporiteľov, e, tvrdí, že došlo a dochádza k strate dôvery v e, menové nástroje, taktiež tvrdí, že by sa táto menová politika mala zmeniť, aby sa zohľadnila miera rastu, tiež aby sa zvyšil rast. Výbor EKON Európskeho parlamentu odpovedal e, výboru PETI v apríli 2017 a komisia e, zdieľa odpoveď výboru EKON. Chceli by sme vypichnúť niekoľko aspektov tejto odpovede. Je to petícia, ktorá súvisí s menovou politikou v eurozóne. Chceli by sme pripomenúť, že nastavenie menovej politiky v eurozóne je v výlučnej kompetencii ECB. E Európska komisia plne dodržiava nezávislosť ECB v nastavení menovej politiky. Je to zakotvené v zmluve v článku 130 zmluvy o fungovaní EÚ. Komisia plne e, rešpektuje nezávislosť ECB v tomto smere. Chceli by sme však upozorniť, že ECB je priamo zodpovedná Európskemu parlamentu, a chápeme, že prebehli rôzne diskusie o otázkach nízkych úrokových sadzieb v eurozóne, vo výbore EKON, napríklad v kontexte menového dialógu s eh, predsedom ehm, Dragim, ale taktiež bola vypracovaná správa zase iniciatívy na túto tému v Európskom parlamente a tiež sa diskutovalo prostredníctvom rôznych otázok, ktoré eh, kladú poslanci ECB, teda komisia môže len zopakovať, že je to výlučná právomoc ECB, súvisí to s menovou politikou a chceli by sme vyzvať predkladateľa, aby sa obrátil priamo na Európsku centrálnu banku. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Dostali sme včera odpoveď ECB, teda 10. oktobra. Mám to tu, máte to aj vy. Je to veľmi dlhý list kde ECB poukazuje na niektoré prvky, ktoré momentálne máme pred sebou, odpovedajú o transparentnosti na písomné otázky e, poslancov. Podpredsed, pod, viceprezident vystupuje v parlamente každoročne, aby predstavil ročnú správu z v júni 2014 zaviedli postupne niekoľko opatrení, ktoré viedli k uvoľneniu finančných podmienok a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že tieto veci riešia. A myslím si, že po tom, čo som si tak skrátka prečítala túto odpoveď, no vypočujem si vás, pán Marias, než to uzavrieme. Bude zaujímavé, e, či ste sa aj vy dopracovali k rovnakému záveru. Takže, keď diskutujeme o tejto petícii spolu s tou neskoršou, keďže odpoveď ECB sa vzťahuje na obe petície, ak budeme hovoriť o 676 neskôr, tak neskôr vystúpim aj ja. Dobre, komisia. E, vlastne môžeme spomenúť aj tie dve ďalšie, 6, 7, 6 a 4, 2, 9, aby sme ich preberali všetky spoločne z racionálneho dôvodu a pán Marias potom zareaguje a ostatní kolegovia to ani nie sú. Takže poďme na to tak, aby sme si ten večer trošku uľahčili. Yes, thank you, chair. Um, the... Áno, pani predsednička, Petícia 0767 je podobná tej predchádzajúcej, kde sa predkladateľ stiažuje na aspekty menovej politiky, nízke úrokové sadzby, ktoré e, vedie, vedú k nižším výnosom pre sporiteľov, ako už bolo spomenuté, ale aj ďalšie rozhodnutie a síce stiahnutie 500 e, eurových bankoviek a preto predkladateľ petície žiada, aby bola prijatá legislatíva, ktorá by bránila alebo teda predchádzala deštruktívne menové politike ECB. A potom peti- predkladateľ sa sťažuje, že Nemecko bolo nútené vstúpiť do EÚ a do menovej únie a podpísať rôzne zmluvy. V podstate to už zaznelo že toto je vo výlučnej právomoci ECB a chcem e, zdôrazniť, že vydávanie bankoviek v menovej politike je v kompetencii, výlučnej kompetencii ECB, pokiaľ ide o prijatie legislatívy, ktorá by mala e, konať proti menovej politike. To by nebolo v zmysle zmluvy. A čo sa týka toho, že Nemecko bolo údajne e, nútené podpísať tie zmluvy, No, my sme strážkyňou zmluv ako komisia, ale je mimo nášho rozsahu pôsobnosti posudzovať, či niekto bol nútený čokoľvek podpísať. Ďakujem pekne. Ja, yeah, ja. Yeah. We can, we can... Dobre. Ah, veľmi dlho by sme o tom mohli diskutovať. Tak, čo poviete, pán Marias? 683, 676 a potom aj 429. Vážená pani predsednička, tieto petície sa vzťahujú na menovú politiku ECB a treba to vnímať z určitého pohľadu. Ja s tým nesúhlasím, tak ako to načetáva predkladateľ petície. Oni majú svoje vlastné názory, ale myslím si, že dôležité je, že musíme eh, vnímať, ako sa vykonáva menová politika, pretože sú tu aj iné aspekty, napríklad občania na juhu EÚ môžu mať iný názor na to, čo robí ECB v oblasti menovej politiky. Takže to by sme si mali preskúmať, eh, či táto politika eh, a jej vykonanie je v iba v exkluzívnej pravomoci systému eurá, európskeho systému e, centrálnych bank a toho je súčasťou ECB, takže toto si musíme vyjasniť, pretože to je taký milný názor, že menová politika je e, v kompetencii pána Draghiho. Nie, je to Európsky systém centrálnych bank, e, je to decentralizovaný systém, nie koncentrovaný systém, to je dôležité. Po druhé, Európska menová únia Keďže nie je dokonalou menovou oblasťou, samozrejme budú e, tam rozvinuté ekonomiky, Nemecko, Holandsko, Francúzsko, teda veľmi rozvinuté a menej rozvinuté ekonomiky. A mm, teda pán e, Draghi, to do mňa, ja som to, mu to hovoril pred nejakými tromi mesiacmi, ale nemali sme čas o tom diskutovať. Ako je teda možné, že je tu jeden e, systém menovej politiky pre hospodárstva, ktoré sú na rôznom, e, rôznej úrovni vývoja v rôznych fázach. Niektoré sú vo fáze, vo fáze rozvoja, napríklad v Nemecku je to veľmi rozvinutá ekonomika. No a na druhej strane sú krajiny, kde je chudoba a nezamestnanosť, ako je Grécko, Taliansko. A ja e, som e, navrhol niečo, čo je možno užitočné tu pre nás. Teda musíme zmeniť zmluvu a eurozónu. Centrálna banka a centrálny systém by mali realizovať jednotnú menovú politiku, ktorá by mala zmysel, keby európske ekonomiky boli všetky rovnaké, ale e, krajiny E, ktoré sú vylúčené z menovej politiky, e, sa ocitajú pred problémami. Napríklad e, vystupujeme z memoranda a teda vo svojich národných centrálnych bankách by mali mať možnosť vykonávať menovú politiku na úroveň do, do úrovne percentuálneho podielu ich akciového kapitálu v ECB. Takže E, tam je kapitál 3,5 miliardy a Grécko má určité percento z tohto kapitálu. Takže Národná centrálna banka v Grécku by mala mať možnosť tých, tie 2%, e, ktoré e, má VCB, teda mala by do tých 2% e, mať možnosť vykonávať svoju nezávislú menovú politiku a teda nemusí sledovať ten centrálny systém, ktorý berie do úvahy inak rozvinuté ekonomiky. Jednoducho mali by sme mať inú menovú politiku v krajinách, kde sú problémy, ktoré len vychádzajú z toho memoranda, aby mohli posilniť svoju produkciu, rast, aj otázky zamestnanosti. A teda tá ostatná politika pre ostatnú EÚ sa môže odlišovať, že táto petícia je užitočná, pretože osvetľuje zásadnú e, vec. Môžeme v eurozóne naďalej fungovať tak, ako fungujeme doteraz, pretože silnejšie ekonomiky, ako je nemecká, tu vlastne sú výťazom. Nemali by sme zmeniť štruktúru eurozóna, ktorá pomáha. No, pozrite sa na tie prebytky, ktoré má Nemecko. 9% prebytok a nevplýva to do tých iných ekonomík. Takže aj tejto veci by sme sa mohli venovať nie je to až také zaujímavé, e, čo do obsahu táto petícia, ale mohla by sa využiť na presadzovanie iného systému v eurozóne. Náš parlament v Štrásburgu naposledy hovoril a hlasoval o otázkach transparentnosti. A myslím, že to bola správa pána Gilguda, kde sa hovorilo o tom, ako potrebujeme väčšiu transparentnosť vo fungovaní ECB. Myslím, že e, toto by malo ostať otvorené, e, mali by tie petície ostať otvorené, mali by byť zaslané ako určitá indikácia znepokojenia, e, aby z toho mohli vzniknúť ďalšie diskusie, aby sa mm, dali veci zmeniť, pohnúť jedným či iným smerom. Takže myslím si, že by bolo užitočné otvoriť, nechať tieto petície otvorené ako základ ďalšieho ďalších diskusí, aby sme videli, ako sa dá ďalej rozvieť eurozóna. Dobre, práve sme sa rozhodli o petícii 91 a 161, čiže ďalšie kroky, listy a tak ďalej. To by postačovalo a podľa mňa táto petícia by sa mohla uzavrieť, pretože transparentnosť je e, riešená v predchádzajúcich táto a nasledujúce dve petície by sa mohli zavrieť. Môžete nechať otvorenú 676. 767. Pokiaľ ide o unilaterálnu a nedemokratickú menovú politiku, to by podľa mňa malo ostať otvorené a ostatné petície, ktoré hovoria konkrétne o úrokových sadzbách, tie by sme mohli uzavrieť dobre. Takže takto budeme postupovať. Takže petícia 683. Uh, e, tu by sme podľa mňa mohli uzavrieť. A rovnako 429. A potom 6, 7, 6, 1, 6, 1 a 91. Uh, e, tie si preberieme a obratíme ich na Centrálnu banku prepačte, e, pani predsednička, 9, tá posledná, musí ostať otvorená, pretože sa týka tém ochrany základných práv. To je úplne iná vec, o tom sme ešte nediskutovali. Takže ja si myslím, že to by určite malo ostať otvorené. 429 hovorí o právach spotrebiteľov a právach občanov a je to o mnoho závažnejšia vec v tejto dobe. Táto petícia by mala ostať otvorená a komisiu sme sa ešte nevypočuli v 429. Áno, áno. Takže 429, slovo dostane komisia, aby sme sa vypočuli jej názor. Pardon, to mi predtým uniklo. Dnes je tu toho asi naozaj veľa. Thank you very much. Ďakujem pekne aby som to pár riadkami zhrnul. Komisia vyzýva Európsky parlament, aby uviedol svoju pozíciu k nepriamým možným porušeniam eh, eh, Charty základných práv ECB. Predkladateľ petície je eh, toho názoru, že by sa mali zmeniť požiadavky minimálnych rezerv pre úverové inštitúcie v zmysle zmeny regulačného rámca, aby sa zabezpečilo dodržiavanie etických štandardov a základných práv Komisia je toho názoru, že je to otázka, ktorá spada do implementácie menovej politiky. Pán Marias eh, mal pravdu, že toto je otázka národných centrálnych bank, je to decentralizované, ospravedlňujem sa, že som to predtým nespomenul. A týka sa to realizovania menovej politiky v eurozóne a môžem vám zopakovať, čo už ľudia povedali. ECB je nezávislá v vykonávaní menovej politiky a komisia plne rešpektuje nezávislosť ECB. A myslím si, že táto otázka by mala byť smerovaná ECB. Ďakujem. Yeah. And this is also... Áno. A preto som aj ja mala pocit, že by to bol dobrý dôvod na zatvorenie tejto petície, ale pán Marias, veľmi stručne, myslím si, že tá posledná petícia, ktorú predkladateľ predložil, sa dotýka toho, čo chce prezident Draghi urobiť v banke a zavezuje ich teda, aby e, sa to zapísalo do súvahy, aby tam boli fondy na krytie MPL v súvahe. To sa udialo za posledných pár dní. Je list pána Tajanyho k tomuto. Um, takže jediná petícia, ktorá by sa mohla uzavrieť, je 683 a tie ostatné by mali ostať otvorené a my by sme teda mali vyslať tie listy a pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, ktoré upravuje základná charta ľudských práv EÚ, ECB je v centre problémov, ktoré sa snažíme riešiť, o ktorých tu v parlamente hovoríme, a teda list Centrálnej banke, ako ste povedali, a 683 môžeme uzavrieť. Takže uzavrieme. 6, 8, 3. A ostatné ostanú otvorené. A necháme si ich otvorené aj čakajúc na plenárne hlasovanie, ktoré bude pár dní od teraz a uvidíme, čo s nimi potom ale ešte máme veľa práce, keď budeme adresovať Centrálnu banku v viacerých témach. Ako som teda už povedala, Poďme na to takto a teraz uzavrime Európsku centrálnu banku na dnes. Naozaj už máme aj po bankových úradných hodinách. Keby sme zavreli banku, mali by sme problém s eurom. No dobre, tak radšej poďme na bod 20. Ďakujem zástupcom komisie, že urobili maximum na vyjasnenie týchto komplikovaných vecí. A ešte sa určite na vás obratíme na to, tým som si istá. Teraz stanovisko k výročnej správe o situácii v oblasti základných práv EÚ v roku 2016. Správodajca je pán Rebega. Vítame vás vo výbore. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne a kolegovia. Ako viete, E, stanovisko k výročnej správe o situácii v oblasti základných práv EÚ v roku, e, je, je na, našej, na našom programe každý rok. Gestný výbor je výbor LIBE a vieme, že táto správa e, bude veľmi rozsiahla. A teda ja ako spravodajca k tomuto stanovisku som si myslel, že petičný výbor by mohol k tomu dať svoju vlastnú pridanú hodnotu tým, že do správy zakomponuje témy týkajúce sa základných práv, ktoré sa najčastejšie spomínali e, v petíciách občanov, ktoré nám posielali v roku 2016. Takže chcem zohľadniť maximálne témy uvádzané v týchto petíciách z 569 petícií, ktoré sme dostali v roku 2016, 254 sa týkalo základných práv, to je asi 16 Témy, ktoré sa spomínali, boli dosť rôznorodé, od voľného pohybu a súvisiacich práv až po um, slobodu prejavu, ochranu životného prostredia, rodovú rovnosť. Avšak, keďže je to pravidlo, že nesmieme prekročiť e, určitý počet slov v stanovisku. Nemohol som všetky tieto témy zapracovať do správy. musel som si urobiť výber a považoval som to za vhodné vybrať si následujúce témy do svojho stanoviska v prvom rade. V dôsledku Brexitu veľký počet predkladateľov petícií e, teda veľa petícií prišlo od tých občanov, ktorí majú pobyt v Spojenom kráľovstve a obávali sa, že prídu o svoje európske občianstvo. Uh, a že bude obmedzená ich e, sloboda pohybu a právo na pobyt. Ako vieme, toto je téma, ktorá je medzi prioritami v rokova- rokovacieho týmu. Takisto veľký počet petícií sa týkal uh, zaobchádzania s väzňami a, a týka sa podmienok e, väzby. To uh, spada do zodpovednosti členských štátov, ale aj tak si myslím, že uh, treba ich povzbudiť, aby zlepšili uh, podmienky A potom je tam ochrana práv dieťaťa, to je ďalšia dôležitá vec. Myslím si, že deti by mali mať právo na ochranu a starostlivosť. A mala by to byť priorita, aby sa zabezpečil ich blaho. To by mala byť prvá priorita a mali by sme využiť nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby bola väčšia jednotnosť v politikách v tejto oblasti. Veľký počet e, predkladateľov petícií sa venoval aj témam, ako je prenositeľnosť e, sociálnych a zdravotných práv. V roku 2016 výbor PETI organizoval workshop o prístupe k zdravotnej starostlivosti a liekom a je poľutovanie hodné, že mnohí občania nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti alebo k liekom a myslím, že členské štáty by mali sa chopiť iniciatívy, aby skoordinovali, čo sa týka cien, preplácania a výmeny informácií. Takisto som vo svojom stanovisku spomenul potrebu plnej ochrany životného prostredia a potrebu vypracovania integrovaných politík na základe udržateľného rozvoja, berúc do úvahy to, že veľký počet petícií, ktoré sme dostali, sa uh, týkalo presne tejto oblasti asi 17 petícií sa týkalo práve základných práv. E, e, hovoril som o potrebe väčšej proaktívnosti členských štátov v oblasti rodovej rovnosti a slobody prejavu a informácií, ktoré sú zásadné na zaručenie demokracie a právneho štátu. Spomenul som, že tieto práva by sa nemali žiadnym, žiadnym spôsobom obmedzovať a v neposlednom rade ochrana spotrebiteľa je právo zakotvené v charte základných práv a bola to téma viacerých petícií v roku 2016, najmä e, pokiaľ išlo o bankové úvery. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia, dúfam, že moje stanovisko sa stretne s pozitívnym hlasovaním a že prispieje k zlepšeniu života európskych občanov. A preto vás e, chcem pozvať, aby ste zaslali svoje pozmeňovacie návrhy. A lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 16. oktober o 3. po obede a teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy a na vašu spoluprácu. Ďakujem vám veľmi pekne. Bohužiaľ, tu nie je veľa kolegov. Jeden kolega je tu. Nech sa páči, chcete sa ujať slova? Nie, teda som tu len ja a ja poprosím pani Stockwell za komisiu, aby sa vyjadrila k tomu, čo odznelo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujeme pánovi Rebegovi za návrh stanoviska. Všetky body, ktoré ste nadnesli, sú výsostne relevantné. Vieme, že nás čaká ešte dlhá cesta. Dnes ráno komisia predložila svoju správu o uplatňovaní charty v rámci výboru LIBE, to je gestčný výbor pre tento pre túto správu. Dovolte mi zdôrazniť tri hlavné odkazy, ktoré komisia zdôraznila počas ranného vystúpenia. V prvom rade eh, Únia vychádza z istých hodnôt a charta nie je zoznamom želaní, je právnou povinnosťou pre členské štáty a európske inštitúcie. Druhý bod je nezávislý vonkajší dohľad je nesmierne dôležitý a správa hovorí práve o úlohe národných súdov, Európskeho súdneho dvora, o úlohe obhajcov ľudských práv a samozrejme organizácií občianskej spoločnosti. V neposlednom rade sme zdôraznili, že základné práva musí byť zabezpečené pre všetkých. Charta to i odzrkadluje. Hovorí sa o istom pokroku, pokiaľ ide o legislatívu k sociálnym právam. Uh, oh. Hovorili sme aj o konkrétnych otázkach, ktorých potrebujeme v úsilí ešte pokračovať, rómska otázka, um, rodová otázka a podobne som si istá, že viete, len pripomeniem dve podujatia, ktoré by vás mohli zaujímať vzhľadom, vzhľadom na témy, ktoré sa objavili v správe 68. november, kde sa budeme zaoberať témou zadržania detí a alternatívami. Potom bude kolokvium komisie k základným právam. To už je, je to už po štvrtý krát, čo sa bude eh, konať toto kolokvium. Bude to 20. 21. novembra a témou bude, budú ženské práva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za informácie Kolegovia, ešte raz sa pýtam, želáte si doplniť niečo k tomu, čo tu odznelo? Respektíve pán spravodajca. Prvom rade by som chcel poďakovať kolegovi za stručné informácie. Zároveň vás chcem ubezpečiť, že základné práva treba dodržiavať, musia byť dodržiavané a musíme sa za to zasadzovať, aj keď nie vždy sa zhodneme v našich politických eh, názoroch, ale základné práva sa, sa nezávisia od politických názorov, pochopiteľne. To je niečo, čo treba zaručiť pre všetkých. Ja som ochotný, pripravený prediskutovať každú jednu podrobnosť, každý jeden detail. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz zopakujem lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov 15.00 16. oktobra, budúci pondelok. Nuža, tým dnešný program končí. Všetkým vám želám príjemný večer. Dovidenia.